Dear colleagues, vážení, vážení kolegovia, we can start with a vote. Mohli by sme sa pustiť do hlasovania. Chcem vám pripomenúť, že budeme hlasovať elektronicky. Prvá téma je bod číslo 7 povinné označovanie krajiny pôvodu alebo e, miesta vzniku e, určitých potravín. Otváram hlasovanie. Everybody had voted? No? No? Každý zahlasoval. Ms. Kadinger. Okay. No? No. Okay, if everybody... Takže verím, že všetci zahlasovali. Týmto uzatváram hlasovanie. Schválené. Now we can go on uh, the second vote. With these... Druhá téma na hlasovania. Ide o epidémiu vírusu Zika. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končíme hlasovanie. Jednomyselne. Bravo. Okay, now we can start the discussion. A teraz otvárame diskusiu týkajúce sa návrhov uznesenia, týkajúce sa povinného označovania krajiny pôvodu alebo miesta vzniku určitých potravín. Je to bod číslo 9 nášho e, programu a dáme slovo e, Glenis Vilmotovej. Ďakujem. Už uplynul rok od eh, chvíle, kedy bol schválené uznesenie týkajúce sa povinné, povinné označovania v prípade eh, eh, mesa a spracovaní potravín. Takže obrovským krokom vpred je tá skutočnosť, že to bude zavedené v, vo Francúzsku. Ale komisia odmieta to, aby všetci spotrebitelia v EÚ mali takéto informácie. Týmto krokom e, ideme e, o krok vpredu, vpredu, dopredu a v podstate tu ide o potraviny, kde je aspoň spracovanie mesa e, čiastočné a takisto aj sa to týka mliečných výrobkov. To sú najčastejšie potraviny, ktoré sa vyskytujú. Skutočne spotrebitelia majú často pocit, že nemajú úplné informácie, ak takéto označenie nie je uvedená. Komisia isto má v talóne argument, že toto navyšuje náklady, ale v správe komisie samotná komisia konštatuje, že firemný sektor zrejme nadsadil trošku náklady, ktoré by prinieslo takéto označovanie. Mm, a prečo e, sa uberá touto cestou? Môže to byť z dôvodu e, vlastne ochrany zvierat. Môže to byť z dôvodu ehm, ehm, miestnej výroby takýchto potravín. Zdá sa byť potrebné uvádzať, uvádzať označovanie, také označovanie v prípade všetkého mesa. A to krajina pôvodu by mala byť uvedená. Určite e, aj v prípade čerstvého mesa. Takisto aj v prípade, to by sa malo vzťahovať aj na konské meso. Každý spotrebiteľ má nárok na to vedieť, odkiaľ pochádza potraviny, ktoré kom, kom, konzumuje. Potrebujú mať istotu v e, informácii o potravinovom reťazci. E, spotrebitelia majú na to nárok a právo a našou úlohou je postarať sa o to, aby táto právo bolo aj naplnené. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Pani Jatelmaki. Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručná. Ja zdôrazňujú otvorenosť a právo spotrebitelia mať informácie o krajine pôvodu alebo miesta e, e, vzniku výroby určitých potravín. Zároveň však si uvedomujem, že tieto požiadavky môžu znamenať navýšenie nákladov pre e, e, výrobcov. Ehm, je potrebné dbať na to, aby administratívna záťaž bola rovnomerne rozložená a aby e, neohrozovala konkurencieschopnosť. Zároveň chcem konštatovať, že na základe tých finančných údajov, ktoré som videla, tie eh, avizované, eh, tie navyšovania nákladov sú prehnané. Eh, myslím si, že je potrebné používať tie správne argumenty. Správne argumenty. Musíme si uvedomiť, že takéto informácie sú potrebné, pretože ak by sa niečo stalo, treba okamžite vedieť reagovať aj vďaka tomu, že sa vie, odkiaľ tie potraviny po, e, pochádzajú. Preto som za povinné označovanie. Pani Bolan tu nie je, teraz pani Rivasi. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela komisie opýtať, pretože nechápem celkom správanie 17. decembra 2013 komisia zverejnila správu, kde tvrdí, že sa musí označovať pôvod na mese, ktoré sa použilo ako prísada v spracovnej potrebení a v e, správe z roku 2015 sa hovorí o povinnom označovaní e, mlieka podľa e, zvierat, z ktorého pochádza teda zdalo by sa podľa týchto dvoch správ, že komisia je za to, aby sme sa mohli možno presvedčiť o pôvode týchto potravín, ale pritom, čo presne v praxi komisia robí, nič. Bolo by pritom na čase rozhýbať sa, aby sa priorita pripísala aj označovaniu mlieka a mliečných výrobkov, ako aj mesových výrobkov, ako napríklad slaniny či klobás. Mm, je tu argument, že je to príliš drahé. Nie, vo Francúzsku je celý potravinársky priemysel za to, aby sa to označovalo. Aj spotrebiteľ by tým získal, pretože by poznal pôvod a aj výrobca by e, tým získal, pretože by získal pridanú hodnotu e, na svojich výrobkoch. Teda komisia naozaj musí konať a zároveň musíme sa ešte o niečo ďalej. E, isté, že toto je náš ekologický postoj, ale uvedomme si, že je tu petícia, kde sa hovorí o označovaní zvierat a produktov zvierat, ktoré boli živené geneticky modifikovanými organizmami. Spotrebiteľ podľa nás má právo na jasné informácie, prečo ho nechceme informovať, že meso, že mlieko, že maslo pochádza zo zvierat, ktoré boli živené GMO. Toto by bola skutočná slobodná voľba. Je tu petícia, ktorá má čoraz viac podpisov a predsa sa nič nerobí. A ďalej druhá požiadavka miera e, CO2, ktorá vznikla v celom produkčnom reťazci. Len si uvedomí mliečnú krízu. V Dánsku je mlieko lacnejšie ako mlieko vo Francúzsku, pretože sa nezohľadňuje práve aspekt CO2. A to je predsa nesmysel. Ďalej sa požaduje označovanie zvierat a výrobkov zvierat, e, ktoré pochádzajú z klonovania. Aktuálne označovanie neumožňuje spotrebiteľovi, aby si mohol slobodne vybrať, e, či už ide o blaho zvierat alebo o straty v oblasti biodiverzity. Ja sa teda obraciam na komisiu a žiadam ju, aby konala. Sú tu žiadosti poslancov Európskeho parlamentu, spotrebiteľov e, z Európy a komisia. Celý tento proces blokuje. Prosím, vysvetlite nám to, vážna komisia. Thank you very much. And now Mr. Pedicini. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Pedicini. Tak e, stanovisko našej skupiny k správe komisie, kde komisia hodnotí označovanie všetkých potravín. E, naše stanovisko bolo vždy jasné. Máme výhradu a to v tom, že označovanie pôvodu krajiny pôvodu by malo byť povinné pri označovaní vo všetkých potravinových produktoch. E, toto je dôležité pre spotrebiteľa z toho pohľadu, aby si mohol vedome vybrať, e, aké cestoviny alebo cukor alebo iný produkt kúpi na základe tohto označenia pôvodu v rámci Európskej únie. My to nedosiahneme za noc, to si uvedomujeme, musíme dať čas a priestor e, podnikom a odvetvujú, aby sa prispôsobili a aby povedzme aj priniesli na trh nové produkty, ktoré budú splňať tieto požiadavky a preto samozrejme rátame s prechodným obdobím, ale niektoré členské štáty vo väčšej mere využívajú túto možnosť označovania pôdu a niektoré menej. A minimálne by sa nám hodila istá konzistentnosť. Čiže tí, ktorí si vyberú uvádzanie e, miesta pôvodu, tak by mali mať e, e, nejaký prínos z toho, že to urobili. A tí, ktorí sa rozhodnú to nedať na tú etiketu, tak by, dajme tomu, e, nemohli sa, povedzme, chváliť e, pôvodom toho produktu, pretože by tam vznikala e, nespravodlivá hospodárska súťaž. Takže my si myslíme, že treba zhodnotiť tieto dobrovoľné systémy z hľadiska označovania pôvodu v minulosti, aký to teda malo dopad, to je prvý krok. A po druhé, európske zákonodárstvo hovorí, že je možné uvádzať pôvod dobrovoľne, ale nemalo by to mať žiadny vplyv na, na nič, na žiadne ďalšie kroky. Je úlohou národných príslušných orgánov, aby ten, na tento princíp dohliadali a pritom národné e, príslušné orgány nemajú vždy záujem e, tento princíp presadzovať. Takže čo robí komisia? Prihľada komisia nejakým spôsobom, obhajuje tento princíp označovania pôvodu Pán Salvini tu nie je, hovorí predseda, predseda takže teraz sa pustíme do otvorenej diskusie. Ako prvá prehovorí pani Somer. Ďakujem, pán predsedajúci. Čo sa týka tejto témy e, o označovania pôvodu, zdá sa, že je to téma pretrvávajúca, už niekoľko rokov sa ňou zaoberáme a v podstate to súvisí aj s nariadením o, o poskytovaní informácií o e, zložení aj pôvode e, potravín. E, ministerská rada reagovala na požiadavku parlamentu týkajúce sa označovania výrobkov a vyjadrila sa e, rada e, pozitívne e, za podmienky, že bude vypracovaná dopadová štúdia. A tak sa aj stalo. A zdá sa, že máme opäť pred sebou uznesenie a, e, a v podstate ide o vec, ktorá na základe dopadovej štúdie e, e, komisie bola zamietnutá. Takže Komisia vo, vo svojej dopadovej štúdii konštatovala, že náklady sú privysoké, ak by takáto požiadavka na označovanie bola uplatnené. Ide o meso a spracované potraviny tam odmietla komisia e, povinné označovanie a, čo sa týka mlieka, mliečných výrobkov a ďalších druhov mesa, ako je divina, ako je jahnacie meso, to je teda taká, taká e, správa čerstvejšieho dáta a e, takisto v tejto správe komisia konštatuje, že tie náklady sú natoľko vysoké, že to je neprimerané e, vzhľadom na to, o aké potraviny ide. No ale podľa nášho názoru je to, je to tak, že je konzument ochotní zaplatiť čosi viac za, tak, za takúto skutočnosť a v, v, tej naj, v tej najaktuálnejšej verzii uznesenia, ktorou sa zaoberáme teraz, ide o povinné označovanie mesa, ktoré je aspoň z časti spracované a komisia vo svojej správe e, e, síce konštatovala, že e, náklady na označovanie narastajú v závislosti od miery spracovania mesa, ale v prípade mliečných výrobkov to nie je, taký, nie je to taký zásadný nárast ako v prípade mesa. ale e, problém tkvie v definovaní pojmu e, z časti spracované meso. V podstate doposiaľ sme poznali buď nespracované alebo spracované meso, čiže musíme sa zaoberať mierou alebo stupňom spracovania, čo je teda z časti spracované, čo je teda komplexne spracované. E, o tomto sa už hovorilo e, na diskusiách, keď sme e, preberali tému príslušného nariadenia a ja nadviažem na slova kolegyne Vilmot, že v podstate je nemožné to presne zadefinovať. Jednoducho, to klobáska nie je čosi z časti spracované. Neviete si ani predstaviť, čo všetko sa nachádza v takej klobáske v podstate sú také, sú také klobásy, e, ktoré e, prešli veľmi komplexným procesom spracovania. A inými slovami, nie je klobáska ako klobáska. Takže e, v podstate je potrebná definícia. Ja som autorkou uznesenia a som povďačná za to, e, že sa otvorila otázka zadefinovania pojmu z časti spracovaného e, e, mesa a mliečných výrobkov. Myslím si, že to je aj obsah a podstata tej ústnej otázky. Je jednoducho vždy právna požiadavka, aby pojmy boli zadefinované No až keď to bude zadefinované, môžeme rozhodovať o tom, či je povinné označovanie alebo nie. Ak niečo nie je definovateľné, tak nemôžem žiadať, e, požadovať e, takéto povinné označovanie. Návrh uznesenia nevyčkal reakciu komisie na tú ústnu odpoveď, ale v tom uznesení sa e, hovorí o tom, že komisia sa zamyslí nad tým, či je možné to devinovať, ale v každom prípade chceme povinné označovanie e, potrebujeme to pre mlieko, mliečne výrobky a meso v spracovaných výrobkoch. No a zdá sa, že to uznesenie má už akúsi definitívnu podobu a takto je to aj predložené. Preto som stiahla svoj podpis pod týmto uznesením. E, v tomto uznesení o, o, o krajine pôvodu, ako to už bolo mnohokrát predtým, tak jednoducho autory e, uznesenia sa uberajú tou cestou, za, za, e, samozrejme za, e, vychádzajú z predpokladu, že sa im celkom nepozdáva výsledok dopadovej štúdie komisie a jednoducho to tam nejako zaretušujú ja mám dôveru v, v, komisii, v komisiu, verím, že viaceré profesionálne miesta komisie sa zaoberajú touto témou. No a ak, ak si povieme, že uznesenia budeme formulovať bez ohľadu na to, e, e, aká, aký bude názor komisie alebo výstup z dopadovej štúdie, tak na čo vôbec sa obraciame na komisiu s nejakou požiadavkou. No a, a myslím si, že že e, e, sú mnohí ľudia, ktorí e, jednoducho nemajú peniaze na to, aby si mohli dovoliť znášať zvýšené ceny, ktoré môžu nastať v súvislosti s, tý, s tou požiadavkou označovania pôvodu. Veľmi ma mrzí, že vždy sa táto téma ako si premostí na, na te, s témou rôznych potravinových škandálov. Na, myslím si, že že mm, e, ma trošku až prekvapuje, že sa v tomto prípade nezneužila v úvodzovkách e, mm, tá aféra s použitím konského mesa. E, myslím si, že nesmieme prepájať jedno s druhým musíme si uvedomiť, že mm, povinné označovanie v prípade mesa alebo vôbec zloženia má svoju históriu v Európskej únie. A zdá sa, že e, v tejto veci sa silnejšie presadzujú tie e, národné záujmy a dovolím si konštatovať, že je už jednoducho neúnosné tá miera e, protekcionizmu, ktorá sa uplatňuje v tejto veci. Mr. Parnion. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Parňo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Po tom, čo kolegyňa Riva si už spomenula Európsku komisiu, ja sa chcem vrátiť na komisiu, pretože prvá vec, ktorú musíme povedať, vôbec na to by sme mohli podporiť uznesenie, ktoré som to predkladá, že tri roky po vypuknutí škandálu E, lazaní s konským mesom sme ešte stále e, e, nenašli odpoveď na otázky 70 európskych spotrebiteľov, ktorí žiadajú označovanie pôvodu mesa v polotovaroch. Ja ako spravodajca socialistov v téme boja proti potravinárskym podvodom v predchádzajúcom období chcem požiadať Európsku komisiu, aby urýchlila revíziu nariadenia o informácii spotrebiteľov, aby bolo povinné spomenúť pôvod mesa, ktoré sa používa ako prísada v polotovaroch. V decembri 2013 komisia predložila iba jednu správu o relevantnosti povinno, povinného označovania takýchto polotovarov, ktoré sa dostávajú na európske trhy. Európska komisia, a to ešte podľa mňa tiež je dôležité pripomenúť, označila toto, označova- toto povinné označovanie e, za príliš finančne náročné aj pre samotný priemysel, aj pre spotrebiteľa. Komisia hovorila o zvýšených nákladoch, e, ktoré by sa mohli vyhybovať vo výške plus 20 až plus 50 e, pri takomto povinnom označovaní. Ešte pripomeniem podobné iné argumenty alebo kvázi argumenty, ktoré tu existujú, ale v každom prípade platí, že je tu e, potreba označovať, spotrebiteľ si to žiada a argument zvýšenej ceny podľa mňa neobstojí. Najmä o to viac, že ide o navýšené náklady pre priemysel a okrem toho e, takéto čísla sú podľa mňa premrštené, e, systém vysledovateľnosti nefunguje a musí fungovať najmä v prípade polotovarov ukazuje sa, že medzi decembrom 2012 a novembrom 2013 polotovary, e, kde e, bolo uvedené hovedzie meso, ich cena sa zvýšila o 0,011 centa v prípade lazanie, ktorá stála 2,21 eur. Teda takéto sú skutočné e, údajne zvýšené náklady. Je to naozaj minimum. Okrem toho dobrovoľný systém, ktorý uprednostňuje komisia, e, v prípade označovaných, e, označovania u polotovarov podľa mňa nefunguje. Nedávna štúdia z 8. februára 2016 hovorí o tom, že 54 polotovarov neuvádza meso a jeho pôvod e, v boli to e, polotovary um, vyrobené z kuracieho mesa, z hovedzieho mesa, či, ktoré obsahovali rôzne klobásy. E, teraz podľa mňa nastala chvíľa e, vyvíjať e, o mnoho väčší tlak na komisiu, pretože komisia musí byť iniciátorom takéhoto povinného systému označovania tak ako už hovorili a autory tohto uznesenia, ide tu o transparentnosť, to sa musí stiahovať aj na mlieko, na mliečne výrobky a na všetky ostatné druhy mesa. Chcel by som ešte pripomenúť, že Francúzsko v tejto chvíli skúma dekret, kde sa hovorí o povinnosti označovať mlieko a tiež spracované výrobky, a to také, ktoré pochádzajú z niektorých iných členských štátov, podľa mňa nastala chvíľa naozaj konať, aby sme mohli chrániť našich občanov. Dear colleagues. Vážené kolegyne a kolegovia, máme tu 10 žiadostí o slovo od 10 poslankyň a poslancov, takže by som vás poprosil, aby ste hovorili čo najstručnejšie. Pani Grostet. Ďakujem, pán predseda. Je pravda, že sú to prieskumy Eurobarometra, ktoré sa spomínajú napokon aj v samotnom texte, ktoré dokazujú, že na strane spotrebiteľa je e, skutočná naliehavá žiadosť e, vedieť, e, aký je pôvod potravy, na ktoré konzumujú. Toto označovanie pôvodu podľa mňa je dôležité, pretože tým budeme môcť rozlišiť výrobky, tiež budeme môcť poskytnúť im pridanú hodnotu, keď budeme poznať skutočný pôvod výrobku. Isté, že problém nákladov, ten sa často spomína, Myslím si, že ak takéto označovanie pôvodu by bolo dobrovoľné, práve vtedy by boli relevantné problémy nákladov, pretože boli by na trhu výrobky, ktoré by boli drahšie než iné a to by vytvorilo skutočné rozdiely, ak by označovanie pôvodu bolo povinné, týkalo by sa to všetkých e, a všetci by boli nútení znašať takéto náklady rovnako a už by neboli takéto rozdiely medzi jednotlivými poskytovateľmi. Čo sa týka ešte tejto otázky e, nákladov, e, existujú štúdie, ktoré hovoria o úplne iných e, záveroch. Niektorí tvrdia, že komisia prehnala svoje odhady nákladov. Ja by som bola rada, keby toto všetko komisia prehodnotila a by k tomu pristupovala veľmi precízne a seriózne a keby nám naozaj povedala, aká je skutočne situácia. Je tu totiž príliš veľká miera rozdielov medzi jednotlivými štúdiami. Závery sú naozaj veľmi odlišné. Nemôžeme k tomu teda zaujať jednoznačné stanovisko. Myslím si, že toto bude obsahnuté aj v pozmeňovacích návrhoch, ktoré predkladám spolu s kolegyňou Delaje. Ďakujem pekne, pán Bittema. Yes, thank you very much, uh, Chair. I have... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám tiež pár otázok uh, k tomuto uzneseniu. V prvom rade, a to spomenula už pani Zona, ako nájsť jasnú definíciu alebo rozdiel medzi uh, mierne upravenými a výrazne upravenými potravinami. Ja si myslím, že ak dospieme k tejto definícii, môžeme sa posunúť aj v otázke označovania potravín. Ale e, v prvom rade treba zvážiť, čo spotrebitelia naozaj chcú. A ja si myslím, že väčšina spotrebiteľov sa zaujíma najmä o cenu. E, potom e, ich zaujíma, kedy, dokedy má ten výrobok trvanlivosť. Predtým samozrejme ich zaujíma zloženie, ale až niekde na konci je pôvod. Takže my um, síce veľmi často nariadujeme rôzne opatrenia, ale nezamýšľame sa nad tým, ako sa to, spotr- ako sa to výrobcom vráti. A toto by sme mali zvážiť tiež, tieto dodatočné náklady. A potom je tu otázka, prečo by sme mali označovať na, úrovne, na úrovni pôvodu členského štátu, alebo členského štátu. My ako e, spoluzákonodárce by sme mali e, vytvárať legislatívu, ktorá bude platiť pre všetky členské štáty. Takže prečo zavádzať e, túto požiadavku že by povinnosť sa určovala na úrovni členského štátu. Buď e, zavedieme značku, ktorá bude hovoriť o pôvode v Európskej únii a mimo nej, alebo to budeme riešiť nejako ináč. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Budeme musieť uzavrieť ten zoznam požiadaviek na, e, e, na vyjadrenia, teraz pán Fielner. Ja súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi, okrem jedného bodu Niekto povedal, že nerozumie problému. Ja by som to povedal inak. Spotrebitelia to chcú, eh, viacerí výrobcovia to už robia, je to možné na dobrovoľnej báze, čiže tí, ktorí chcú, to už môžu mať. Tí, ktorí nechcú za to platiť, tí, tí za to nemusia platiť. Ak by všetci spotrebitelia tak veľmi chceli označovanie pôvodu, tak eh, by potom to označovanie pôvodu každý jeden výrobca uvádzal. Nie je to nejaká komplikovaná veda, takže môžeme si uvádzať rôzne argumenty z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat eh, alebo čokoľvek iné, ale ja si myslím, že v tomto výbore, eh, aspoň čo ja si pamätám, eh, panoval konsenzus v tom, že chceme vytvárať spoločné pravidlá pre jednotný trh. A ja si nemyslím, že sme sa tohto cieľa vzdali. No a posledná vec. chcete, aby sa povinne uvádzala krajina pôvodu, čo zvýrazňuje ten trend budovania hraníc v Európe. Treba si to uvedomiť. Možno e, to nie je euroskepticizmus, ktorý sa snaží Európu rozdeliť. Možno je to len nová legislatíva, možno za tým nie je nič iné, ale pokiaľ, pokiaľ hovoríme o Európe regiónov, tak e, prečo nehovoriť o regiónoch, o Berbersku, Skóni, e, vo Švedsku? záhory na Slovensku doplňujú tlmočníci. Možno to nie je len relevantné, preto, preto o tom nehovoríme. A preto si myslím, že aj ten váš návrh naráža na, tieto, na tento základný problém, že v praxi je irrelevantný a možno aj nemožný. Thank you very much, Miss Tornano. Ďakujem veľmi pekne, pani Tornano. merci, euh, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred viac ako rokom komisia eh, poukázala eh, na nesprávne eh, či podvodové označovanie a uviedla, že by takéto označovanie nemalo zavádzať spotrebiteľa o krajine pôvodu alebo mieste pôvodu. Ehm, a tým sa ukázalo, že pôvod potravín, najmä ehm, tie, ktoré pochádzajú z mesa, je e, potrebná pre spotrebiteľa. Predovšetkým e, toto e, uznesenie, ktoré sa vzťahuje na povinné označovanie spracovaných potrebných výrobkov, nadvezuje na diskusiu z pred troch rokov po škandáloch s lazaniami Miskonského mesa a pritom celá vec jednoduchá. Prieskumy spochybňujú argumenty komisie, podľa ktorých by prílišné náklady pre spotrebiteľa spojené s týmito povinnými um, známkami neboli opodstatnené. Podľa mňa by sa v texte malo zvorazniť, že niektoré firmy um, majú vo svojom záujme um, preháňať tieto navýšené náklady. Pre nás je dôležitá zvýšená transparentnosť o pôvode mesa um, že to nie je žiadna hrozba, tak ako uvádza komisia, tiež musíme zohľadniť konkurenceschopnosť Európskej únie. Informácie o výrobkoch sú pritom nevyhnutné na to, aby sme presadzovali kvalitu. Možno to niektorým vadí. Podľa mňa e, by táto otázka stála za to, aby sme si ju položili. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Dorfman. Ďakujem veľmi pekne, pán Dorfman. Áno, domnievam sa, že máme v Európe takéto produkty s označovaním a vieme, kde skade pochádzajú a potom máme možnosť dobrovoľne uvádzať krajinu pôvodu, ale tam je priestor na zlepšenie. Zrejme by bolo rozumné, keby sme mali jednoznačné pravidlá hry, aby sme aj zlepšili eh, aj ten, tento režim dobrovoľného uvádzania uvádzania informácií. A potom máme e, ešte e, ďalšiu množinu pri e, potravín, pri ktorých sa vôbec neuvádza informácia. Myslím si, že spotrebiteľ si má rozhodnúť, prečo by sme mali diktovať spotrebiteľovi, čo má robiť. Používa sa tu argument, že ide o istotu, pokiaľ je produkt vyrobený v Rakúsku, v Taliansku, vo Francúzsku alebo vo Švedsku ja vychádzam z toho, že to sú krajiny bezpečné, ak hovoríme o potravinovej bezpečnosti, veď sú súčasťou EÚ. Teda ak tu nie ide predovšetkým o otázku potravinovej bezpečnosti, tak e, nechajme rozhodovanie na spotrebiteľa. E, sú, e, sú potraviny, kde teda je to fakultatívne stanovené používanie označovania sú možno trošku drahšie, ale spotrebiteľ si to môže kúpiť. Musíme si uvedomiť, že nie každý občan EÚ E, nemá taký príjem, ako napríklad aj my máme príjem. E, existuje e, existuje celý rad spotrebiteľov v Európe, ktoré pri každom svojom nákupe musia zvažovať každé euro, ktoré vydajú na nákup. Musíme sa zamyslieť nad tým, či to, čo žiadame, je opodstatnené, či to má zmysel alebo nie. Ale Myslím si, že nemáme diktovať spotrebiteľovi, e, veď e, do, výrobcovia tých potravín, e, ak chcú predávať, musia splňať požiadavky. Viete, pokiaľ bude na každom na, každom, na každej potravine jogurt, klobasa alebo syr, pokiaľ by na, na každom jednom bolo napísané, že pochádzajú povedzme Talianska, tak vôbec to nezmení e, na tom, či sa budú viac alebo menej kupovať. Jednoducho e, v podstate ide o to, aby sa ne, ne, presadzoval takýto protekcionizmus krajín a myslím, že e, všeobecne vzaté nenastane žiadna zmena, aby sme aj zaviedli túto požiadavku. Ďakujem. Sia. Ďakujem veľmi pekne, pani Giliar Garcia. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja by som chcela tiež vyjadriť svoj názor na túto tému a rada by som povedala, že minimálne podľa informácií, ktoré mám ja k dispozícii, teda podľa štatistiky, ktorá mi dostupná, spotrebiteľ venuje pozornosť pôvodu e, a to osobitne v oblasti čerstvého mesa. Avšak už to neplatí v oblasti spracovaného alebo spracovaných mesových produktov. Tam nás skôr e, zaujímajú iné otázky. Inovačná hodnota, kreativita toho produktu alebo nejaká tradičná hodnota a samozrejme cena. Čiže sú oblasti, kde ten spotrebiteľ skúma pôvod, ale nie vždy to platí aj v iných oblastiach než v čerstvom mese. Aspoň podľa tých informácií, ktoré máme k dispozícii. Tiež by som chcel povedať, že nie je možné akceptovať e, argument bezpečnosti potravinového reťazca a nie je ho možné uplatiť na to, že je potrebné na etikete uvádzať pôvod mesa v prípade spracovaných produktov. No, toto nie je pravda, pretože e, sú tu iné systémy, ktoré majú garantovať bezpečnosť potravinového reťazca. My ich máme a ja týmto systémom verím. A preto si nemyslím, že je to argument, aspoň teda pre mňa to nie je platný argument, ktorý by podporoval povinnosť e, označovania na etiketách, pretože to nejako nezvyšuje potravinovú bezpečnosť. Ak e, si položíme... E, pretože toto je otázka, ktorá sa klade teraz. E, sú iné veci, ktoré sa však dôležité, a to, a to e, povedali kolegovia. Teda náklady sú dôležité tak pre e, odvetvie aj pre spotrebiteľov. To je jedna vec. Samozrejme, veľmi dôležitá záležitosť je zdravie, životné prostredie a dopad na, na peniaze spotrebiteľov. Mne to príde, že je to až taká re, také opätovné znárodňovanie, alebo teda znárodňovanie e, právomoci rozhodovať a je to protekcionizmus. Ja by som chcela vedieť, aký je problém a čo ním chceme, alebo teda ako ho chceme riešiť. Ja si myslím, že e, treba pripomenúť jednu vec, vzhľadom k tomu, že podľa mňa ide o protekcio, prote, protekcionizmus. Celosvetová organizácia pre obchod, alebo Svetová obchodná organizácia už vydala svoje vyznes, uznesenie, e, ktoré vyhlásilo, že systém označovania pôvodu na etiketách v Spojených štátoch je nelegálny alebo je nelegitímny. A toto teda vyhlásila Svetová obchodná organizácia. To je správa, kde jednoducho povedala, že systém, ktorý veľmi podobne by vyzeral aj v Európe, keby sa schválilo to, čo navrhujete, tak že tento systém by nebol v súlade s jej pravidlami. Spojené štáty sa tohto svojho systému označovania potom vzdali a my by sme na to mali prihľadať. Treba prihľadať aj na tento aspekt, e, že Svetová obchodná organizácia robí veci, ktoré mne sa nepáčia, všetky, ale treba, treba pamätať na to, že v tomto prípade už podobne rozhodla a môže to byť precedens. Teda, e, ak je to dobrovoľný systém, neviem, akú ďalšiu hodnotu by sme mu mohli pridať, keby sme ho urobili povinným. Jednoducho nerozumiem tým argumentom. Thank you very Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Kostiger. Ďakujem pekne, pán predseda. Frau Sommer weiß schon, warum mein Mikrofon nicht funktioniert. Pani Sommer už vie, prečo mi nefunguje mikrofón. Po takýchto odlišných vystúpeniach by som e, e, chcela e, predsa len aj ja apelovať na toto povinné označovanie. Podľa mňa sa to nespomenulo dostatočne často práve to, že je z hľadiska transparentnosti dôležité ju označovať, pretože spotrebiteľ sa často rozhoduje kúpiť si výrobky z živočišného pôvodu, ktoré sú často produkované regionálne je ochotný si za ne prípadne priplatiť. Možno tiež stojí sa spomenutie, že poľnospodári v celej Európe musia eh, vynakladať obrovské úsilie vôbec, len aby dokázali produkovať, pretože v živočišnej výrobe sú podmienky veľmi eh, ťažké a len čo zviera opustí miesto chovu, tak sa v podstate vôbec eh, nedá získať prehľad o jeho ďalšom pohybe. Mm, sú tu tisíce spracovateľských miest, eh, kde dochádza k veľkým porušovaniam pravidiel a tam spotrebiteľ úplne stráca prehľad, eh, napríklad to farebné označovanie, ktoré sa zaviedlo, mm, nie čiastočne eh, spotrebiteľa informuje o pôvode. Myslím si, že by stalo sa zváženie toto povinné označovanie a možno by bolo zaujímavé, ak by komisia sa pozornejšie pozrela na oblasť vajec, pretože vajcia tu v Európskej únii máme eh, vysoké štandardy ochrany zvierat, ale vajcia sa čoraz viac dovážajú z tretich krajín, z Turecka, z Ukrajiny a tieto vajcia sa využívajú v eh, eh, v spracovaných potravinách, napríklad v cestovinách a to spôsobuje veľké problémy našim výrobcom tu v Európskej únie, ktorí musia dodržovať veľmi prísne pravidlá a nemôžu držať krok s týmito dováženými ehm, vajciami. A ďalšia vec, v súčasnosti diskutujeme v Európe dosť emotívne o obchodnej dohode z USA, o dohode TTIP, eh, najmä o veciach dovozov z tretich krajín. Um, neexistuje absolútne žiadna možnosť vysledovateľnosti týchto výrobkov. Sme vystavení um, výrazne nižším cenám a to aj z dôvodu mnoho nižších nákladov. Myslím, že by bolo e, rozhodne prospešné aj pre nás, aj pre našich spotrebiteľov, aby sme zaviedli o mnoho prísnešné pravidlá aj tu u nás, aby sme dlhodobo zvážili možnosť povinného označovania e, potravín. Ďakujem pekne, pani Gabezol Ruiz. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel hneď na začiatku e, odpovedať na jednu hlavnú otázku a to je otázka, do aké miery to ovplyvní ceny. Pretože etiketa už tam je, takže neviem, či to spôsobí až také veľké náklady, keď na nej pribudne jeden ďalší údaj. E, tu ide o to, že e, ten výrobca sa riadi trhom a ak ten trh to bude požadovať, tak to tam proste bude. E, a princíp, o ktorom hovorí, tak e, ja Eh, v prvom rade spochybnem, že to bude mať nejaký veľký dopad na cenu. Po druhé, eh, nejde teda len o cenu, ale aj o vôľu, teda je to momentálne dobrovoľné a eh, tie dôvody, ktoré vedú firmy k tomu, že buď dajú alebo nedajú tú informáciu na tú etiketu, tu by som, tie by som ja rada poznala, pretože možno nie všetci majú rovnaké rovnakú situáciu. Skrátka, bolo by dobre preskúmať, e, prečo niektorí to tam dávajú, niektorí nie. A ďalej je tu otázka bezpečnosti potravín a vzťah tejto oblasti k označovaniu pôvodu. A k tomu už sa vyjadrila predtým kolegyňa. My momentálne sme debatujeme o veci, kde 70% ľudí nepožaduje túto informáciu a iste môžeme hľadať nejaké ďalšie dôvody a, a, a, a odôvodnenia, ale pokiaľ budeme používať ako argument potravinovú bezpečnosť, tak e, e, kvalita potravín je zabezpečovaná iným spôsobom a o tých potravinách je dostatok e, informácií na tej etikete už aj teraz. A ak sa tam bude tých informácií tlačiť čoraz ďalej, tak to potom potom mať ľudia s určitými postihnutiami ťažšie, nebudú ich proste vedieť prečítať. Takže tu nejde o to, či tie potraviny sú spracované viac alebo menej, no, týkalo by sa to všetkých, ale informácie by mali byť o tom, či sú z Európskej únie alebo mimo nej. Ďakujem veľmi pekne. Pani Suica. Hvala vám lijepo. Pa evo, prateći danas ovu raspravu... Ďakujem pekne. Myslím, že je dobré, že máme možnosť diskutovať. Vidíme, aké sú odlišné názory aj v rámci jednotlivých politických skupín. My tu zastupujeme našich občanov a musíme reagovať na potreby našich e, občanov a spotrebiteľov a oni od nás niečo žiadajú. Vieme z viacerých štúdií, ktoré sú dosť heterogénne, že informácie sú potrebné. Ja nie som slepou zastankyňou štúdii. Myslím, že by stalo sa to získať ďalšie prieskumy o tom, nakoľko takéto označovanie ovplyvňuje cenu výrobkov podľa eurobarometra. Vidíme, že výsledky sú také, že občan chce vedieť, odkiaľ pochádzajú potraviny, ale tiež e, mám informácie o dopadoch dobrovoľného označovania. Ja by som bola za to, keby komisia zadala ďalší prieskum, aby sme zistili, zistili čo presne naši občania žiadajú. Niektorí tvrdia, že to nejde o politické rozhodnutie. Ja by som v tomto prípade nikdy nerobila politické rozhodnutie. Malo by to byť rozhodnutie, ktoré by zodpovedalo želaniem našich občanov. Musíme predovšetkým vedieť, čo je ich želaním, o čo žiadajú. V každom prípade je potrebná transparentnosť. tejto oblasti sú veľké rozdiely eh, medzi výrobkami z východnej časti a zo západnej časti nášho kontinentu. Myslím, že verejnosť chce poznať pôvod výrobkov, ale nemôžeme to vidieť čierno-bielo. Chcela by som, aby komisia celú vec prepracovala. Ďakujeme pekne, pán Ek. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia dobrovoľné označovanie e, nie je prospešné pre spotrebiteľa. Dôvera je síce dobrá, ale kontrola je lepšia. V minulosti sme už videli, koľko potravinových škandálov e, sa už objavilo. Meso a mlieko, ktoré sa používajú ako prísady v e, potravinách, polotovaroch, by mali byť povinne označované podľa krajiny pôvodu, tak ako to už platí pre čerstvé hovedzie meso. Spotrebiteľ má predsa právo na takéto informácie. A komisia má povinnosť predchádzať eh, podvodom v potravinách a v tomto smere by nemali byť náklady absolútne relevantné. Mimochodom eh, upozorňujem, že náklady boli príliš vysoko odhadnuté. To potvrdzuje napríklad nemecká firma Frosta. Eh, tá dokazuje, že sa dá aj veľmi cenovo výhodne zajistí táto podmienka um, označenia uh, každého jedného výrobku. Uh, podľa prieskumu z roku 2013 90 opýtaných spotrebiteľov sa vyjadrilo, uh, že je veľmi dôležité poznať pôvod spracovaných potravín. Teda zdá sa, že my našim konaním na európskej úrovni nesplňame očakávania našich občanov potravinová legislatíva musí byť transparentnejšia a e, tiež o mnoho musí byť e, spotrebiteľ o mnoho lepšie informovaný a musí mať lepšiu voľbu v tom, či si chce e, zvoliť skôr miestne výrobky, národné produkty či medzinárodné. Musí mať jasný prehľad o tom, čo jeho voľba znamená. Aj dlhodobo označenie pôvodu je stimulom na podporu celého regiónu a to napokon pomôže aj malým miestnym podnikom a to by opäť prispelo k tomu, e, že časy e, presunu a prevozu e, zvierat aj výrobkov by sa skracovali a to by malo vplyv na emisie, ktoré vznikajú pri takýchto dlhých prevozoch. Teda existuje množstvo dôvodov v prospech povinného označovania pôvodu a komisia by mala o mnoho viac prihliadať eh, na eh, želanie našich občanov a nemala by sa až tak veľmi orientovať podľa eh, želaní priemyslu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Haranz Garcia. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že my budeme musieť k tejto téme pristupovať tak s rozumom, ako aj so snahou dosiahnuť nejakú rovnováhu Rečnička mala trocha zašumený mikrofón, takže zrejme hľada nový. Tento už je lepší. Takže v tejto téme budeme musieť eh, hľadať rovnováhu a to medzi tým, čo by sme chceli a to, čo je možné realizovať. Ja si myslím, že na jednej strane musíme pochopiť, že potravina ak teda budeme sledovať e, pôvod, tak e, prečo robíme ten problém medzi potravinami spracovanými a nespracovanými, alebo málo spracovanými a viac spracovanými? Ja tomu nerozumiem, pretože e, čerstvá klobáska bude na ktorej časti tohto spektra voči, dajme tomu, frankfurtskému parku. Ako by sa to porovnalo? Ja nechcem zbytočne zavádzať nejaké limity, pretože Mm, prečo napríklad e, budeme uvádzať len, na, len krajinu, z ktorej potravina alebo výrobok pochádza. Prečo nie konkrétnu dedinu alebo výrobcu? Toto je arbitrárne. Ak e, má potravina chránený geografický pôvod, tak už vieme, odkiaľ pochádza. Je to istý región. E, toto je systém zachovávania istej úrovne kvality, teda chránené geografické, eh, chránené označenie zemepisného pôvodu, ktorý už funguje a nevidím na ňom nič zlé. Mne sa zdá nerozumné jednoducho chcieť označovať ten pôvod ešte raz. Eh, potom je tu argument eh, pridanej hodnoty, ktorú by mohli z tohto mať výrobcovia. Ak, tu, tu si skôr myslím, že naj, najlepšie, čo môžeme urobiť, je povedzme nariadiť označovanie pôvodu z Európskej únie alebo mimo nej, pretože toto prospeje všetkým výrobcom v Európskej únii. Viacerí kolegovia už povedali, že e, ten dodávateľ suroviny pre priemyselné e, potravinové odvetvie, tak ten môže byť odhocikel, Tých je veľa takýchto dodávateľov. Tých surovín je naozaj veľa, veľa a e, v spracovan- spracovanom produkte by ste potom mali množstvo krajín, z ktorých pochádzajú jednotlivé zložky a toto nie je jednoduché, pretože za prvé, to, to nie je len nejaké jedno meno na tej etikete, za tým je obrovské množstvo práce a zmena databázových systémov a tabuliek. E, čo mne je jedno, či ten produkt je z Pakistanu alebo z Ekvadoru, e, neviem, aké sú podmienky, je mi jedno, odkiaľ je. Proste mám iné, iné hodnoty, podľa ktorých sa rozhodujem ako spotrebiteľ pre, pri nákupe. Takže nad, nad týmto by sme sa mali zamyslieť. Že ja si myslím, že maximálny limit, e, do ktorého by sme mali ešte zájsť, maximálna hranica, je roz, rozlišovanie medzi pôvodom v Európskej únii a mimo nej. Okrem toho, e, prečo by to ten, ten výrobca mal uvádzať výrobci, výrobcovia to teraz môžu uvádzať, niektorí to uvádzajú, nie, niektorí nie, ale prečo by sme im to mali nariadovať? Čiže e, pokiaľ je to e, otázka bezpečnosti potravín, táto už je regulovaná. E, pokiaľ je to, dajme tomu, otázka v prípade zvierat, hej, tam je to otázka toho, čo bude tým pôvodom. E, krajina, v ktorej to zviera bolo vychované, alebo v, krajina, v ktorej bolo porazené, e, kde prešlo rozrábko alebo kde sa vyrábal produkt. Takže ak sa E, pozrieme na ten, ten dôsledok, ktorý, ku ktorému by to viedlo, je, že zavádzame nové limity, nové reštrikcie, ktoré, ktoré budú komplikované a nepotrebné pre spotrebiteľov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Schreier Ferik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že tu nejde len o to, že sa zvýši cena, ale ako to budeme kontrolovať. Ak zavedeme povinnosť označovania pôvodu, tak je to neskontrolovateľná vec v takejto, na takejto škále. A tí, ktorí hovoria, že ide o regionálny produkt, tak v Holandsku naprí, napríklad je to e, síce okrajový trh, ale, ale silne rastie. A e, preto podľa mňa nech je označovanie pre mňa za mňa aj do úrovne regiónu, ale nech je dobrovoľné aj z výskumov alebo z prieskumov e, vyplýva, že spotrebiteľ nie je ochotný zaplatiť viac len za takéto dodatočné informácie na, na označeniach, na etiketách. Takže ja si myslím, že treba v prvom rade analyzovať, aký je problém. Keď e, sa pozriete na Unilever alebo Danone, ktorí majú výrobné podniky po celej Európe, tak tí to budú označovať ako. Ale pani Somer to už povedala, dobrá je za mňa. Thank you very much. And now... Ďakujeme pekne. Teraz by som sa obrátil na komisiu, aby odpovedala, približila stanovisko komisie. Slovo dostáva pani Juliker, nech sa páči. Yeah, thank you very much. Ďakujem pekne za to, že nám dávate slovo a ďakujeme tiež za veľmi zaujímavú a živú diskusiu. Chcela by som pripomenúť, že ešte nedávno nariadenie o informovanosti spotrebiteľa už rozlíšilo e, a rozšírilo povinné označovanie na nové potravinové kategórie. Chcela som to len zdôrazniť, že okrem hovedzieho mesa sa toto povinné označovanie vzťahuje aj na mesa e, z ošípaných e, oviec a hydiny. Okrem toho, Komisia schválila e, správu, ktorá sa týka dnešnej témy, kde hovorí o možnosti zavedenia povinného označovania aj v prípade iných potravinových kategórií, najmä mesa, ktoré sa používa ako prísada, tiež e, mlieka a e, mlieka, ktoré sa používa ako prísada toto sa uzavralo tak, že dobrovoľné označovanie pôvodu sa zdá byť najvhodnejším riešením keďže tým e, vzniká možnosť pre spotrebiteľa vybrať si potraviny e, istého povodu, ak si to želajú, bez toho, aby sme e, spôsobovali zvyšenú záťaž a náklady všetkým subjektom, ktoré pôsobia v potravinárskom priemysle a tiež samotným spotrebiteľom. A tento aspekt v aktuálnom ekonomickom prostredí by rozhodne nemal ostať nepovšimnutý. Tiež si treba uvedomiť, že trhový podiel výrobkov, ktoré sú teraz označované informáciami, je nízky. Aj toto dokazuje, že spotrebiteľ nie je ochotný platiť e, vyššiu cenu e, za tieto informácie a tiež je to v rozpore s údajmi o záujmoch spotrebiteľa. E, hovorilo sa tu tiež o nákladoch povinného označovania e, pre jednak spotrebiteľov a jednak e, potravinárske podniky. Tu by sa to dalo vnímať ako možno nedostatočne konzistentné. Budeme musieť kritickejšie vnímať odhady nákladov, ale nesmieme zabúdať ani na to, že dopad na potravinárske priemysel bude e, aj prostredníctvom e, sprísnených podmienok e, na ich dodavateľský reťazec a tiež budú znevýhodňovaní medzinárodne oproti ostatným subjektom z tretich krajín. Mm, ďalej, čo sa týka navrhovanej definície mierne spracovaných mesových či mliečných výrobkov, tu komisia upozorňuje, že je naozaj veľmi ťažké zadefinovať presne mierne spracované a vysoko spracované potraviny. Argumenty, ktoré sa používajú na odôvodnenie mierne spracovaných výrobkov, spočívajú v tom, že pôvod surovín sa môže často meniť a vďaka povinnému označovaniu by táto flexibilita už nebola k dispozícii. Komisia sa teda domnieva, že prístup k tejto problematike bol e, proporčný. Tiež by sme nemali zabúdať na to, že vo všeobecnosti platí, že označovanie pôvodu e, je nutné vtedy, ak e, neoznačenie môže spotrebiteľa zavádzať. Už sa tu hovorilo o veľkých potravinových podvodoch. Nariadenie tiež posilňuje pravidlo dobrovoľného označovania pôvodu a podľa tohto pravidla v prípade ak eh, je na výrobku uvedený pôvod eh, a skutočný pôvod je pritom iný, tento rozdiel sa musí um, označiť um, aspekty plnenia tohto pravidla ešte nie sú celkom stanovené a komisia má v pláne schváliť ich do konca tohto roka. Toľko teda ku konkrétnym pravidlám, ktoré sa vzťahujú na dobrovoľné označovanie pôvodu. Ešte by som sa chcela vyjadriť k dvom um, veciam, ktoré tu zazneli v diskusii, najmä pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. E, komisia sa domnieva, že bezpečnosť potraviny je celkovo zaručená bez ohľadu na to, aký druh um, označovania uh, sa zavedie, či pôjde o dobrovoľné či povinné označovanie, to nemá vplyv na bezpečnosť potravín podľa nášho názoru. A ďalej, keď sa tu hovorí o podvodných eh, konaniach. Spomenul sa tu škandál s konským mesom. Tu sa jasne ukazuje, že aj keby sme mali povinné označovanie pôvodu, takéto druhy podvodov eh, by sa nedali úplne vylúčiť. Oficiálne kontroly a eh, primerané sledovanie výsledkov sú jediným nástrojom, ako odstrániť takéto nekalé praktiky je teda o mnoho viac e, dôle, e, o mnoho dôležitejšie, e, nakoľko efektívne sú kontroly, než to, či sú pravidla záväzné alebo nezáväzné. A toto o mnoho výraznejšie zvyšuje aj bezpečnosť potravín a tiež to pomáha zabraňovať podvodom. Ďalším aspektom je vysledovateľnosť v potravnom reťazci. Tá je povinná a je zaistená a je tu rozdiel, či takáto vysledovateľnosť um, bude naďalej zaistená, alebo či sa uprednostní uh, povinné označenie. Ešte zdôrazňujeme, že takáto vysledovateľnosť je k dispozícii uh, vo všetkých fázach, ale je tu rozdiel, či uh, sa to potom bude povinne musieť uvádzať aj na povinných um, známkach pôvodu. To by malo totiž e, priamy vplyv aj na náklady. Ešte pripomínam lehotu na pozmeňovacie návrhy k tomuto návrhu uznesenia. Konkrétne do 1. marca je potrebné predvedieť pozmeňovacie návrhy do 12. hodiny. Hlasovanie v výbore NB prebehne 22. marca a v pléne sa bude hlasovať v apríli, konkrétne na 2. aprílovej alebo 1. majovej plenárke. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. Mm, konkrétne ide o plnenie e, legislatívy v oblasti zdravia ako už býva zvykom, začali by sme tým, že dáme slovo komisii, aby mohla odpovedať na všetky otázky zhruba 3 minúty alebo menej na každú otázku, prosím. Máme totiž eh, takmer vždy problémy s časom. Teda uvítame, ak budete stručnejší. A potom dáme slovo autorom otázok. Najskôr dám slovo pánovi Rysovi, ktorý je riaditeľom eh, v DG Santa. Nech sa páči otázke 1 sa vyjadrite. Um, so Takže začnem e, niekoľkými e, faktografickými údajmi. Komisia vydala správ vydala e, správu ohľadom aktuálnej situácie transpozície smernice o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a e, v podstate sa tam, sa tam mm, venujeme tým kľúčovým otázkam e, v oblasti e, poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ďalšia správa bude vypracovaná v roku 2018. Táto správa bola preberaná na neformálnom zasadnutí e, ministrov v Luxemburgu v, v roku 2015. Tam sme sa venovali e, miere uplatňovania smernice a spoluprácu medzi členskými štátmi. E, čo bolo predmetom e, e, správy? Nuž vychádzalo sa so stretnutiami na pôde ministerstve zdravotníctva jednotlivých členských štátov. Okrem toho sme sa aj stretli so zainteresovanými stranami na úrovni členských štátov. Čo sa týka informácií o, o, o pohybe pacientov, o predautorizačných informáciách, situáciách. Ďalej členské štáty e, poskytovali informácie, e, poskytovali informácie prostredníctvom národných kontaktných miest. Z 26 e, členských štátov spomedzi celkovo 28 poskytli všetky informácie, teda smernica o cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Táto smernica e, sa zameriava na kľúčové aspekty poskytovania takýchto starostlivosti. E, v podstate išlo o mieru uplatňovania práv pacientov, takisto aj úroveň a kvalita poskytovanej zdravotníckej starostlivosti ďalej ďalšie údaje. No a e, takisto sme aj realizovali režim mystery shoppingu ako formu e, preverenia si e, situácie priamo v praxi, aby sme mali lepšiu predstavu o každodennej praxi v tom či ktorom členskom štáte, aké teda aj informácie ohľadom pacientov sú k dispozícii. V roku 2014 bola zadaná štúdia Eurobarometru e, a nadväzoval to na správu z roku 2007. E, vypracovaný prieskum hovorí o tom, e, že že právne povedomie občanov EÚ ohľadom mm, svojich e, mm, miery informovanosti o svojich právach ako pacientov. V podstate len 2 z 10 pacientov si e, je, mm, má informácia, si uvedomuje, aké má práva a že má možnosť vlastne využiť cezhranične poskytovanú zdravotnú starostlivosť. V roku 2013 bola teda vykonaná štúdia, bola vydaná o, o, rok, na, o rok na to a išlo tam o informovanom rozhodovaní občanov ohľadom e, miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti. A toto vlastne hovorilo aj o, o uvedome, uvedomení si e, pacientov, aké majú práva ako pacienti. Európske fórum pacientov eh, vychádzalo eh, z výstupov konferencie, eh, ktorá sa hm, realizovala na, v troch mestách Európy v, na prelome rokov 2014 a 2015 od decembra do februára. Jedno z nich sa konalo aj v, v Bruseli. No a okrem toho sa čerpalo z údajov z 20 členských štátov. Toľko teda informácií o tom, ako sme postupovali e, e, od, eh, te, od datumu, kedy bola eh, schválená táto smernica, komisia venovala, eh, venovala pozornosť tomu, ako sa uplatňuje táto smernica. Voči 26 členským štátom bolo započaté konanie za, ne, za nedodržiavanie alebo neplnenie diktátu smernice. V podstate išlo o nedostatočné plnenie, medzi iným aj absencia existencia takých kontaktných miest, ktoré by mali slúžiť na informovanosť pacientov. Členské štáty participovali aj v mechanizme spolu, e, koordinácie, aj na programe e-health a takisto aj participovali na Európskom referenčnom, e, Európskej referenčnej sieti pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Teraz vlastne sme uprostred vyhodnocovania miery transponovania tejto smernice do národnej legislatíve. Ako vieme, toto je pomerne náročné hodnotenie a máme aj určité už negatívne zistenia, e, napríklad v tej, e, v tej fáze predautorizácie. Vieme, že toto je nevyhnutný krok, ak pacient sa chce uchádzať o poskytnutie zdravotnej starostlivosti e, v krajine iné, ako je krajina usídlenia. Nedávna štúdia Eurobarometra jednoznačne potvrdila, že, že že je veľmi nízka miera e, povedomia e, medzi pacientami o tom, že môžu vlastne e, využívať svoje právo hľadania cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na tomto mieste deklarujem, že komisia je pripravená vlastne dotiahnuť tento proces vyhodnocovania transpozície z predmetnej smernice a ako aj ďalšej legislatívy v tejto oblasti. Pani Grostet, nech sa páči. Euh, euh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Moja otázka sa týkala Európskej siete referenčných centier, eh, pretože najbližšia výzva na kandidatúru na vymenovanie takéhoto referenčného centra sa musí vykonať tento rok. A E, chcem sa opýtať, e, e, čo komisia chce urobiť, aby sa zlepšila informovanosť o tejto európskej sieti a aby sa podporila účasť najlepších, najvýkonnejších centier v prípade európskych centier na výskum odnelých ochorení. V roku 2011 sa pro rozhodnutie o zvýšení kvality týchto expertných centier v členských štátoch, ktoré skúmajú ojedinelé ochorenia. Chcem sa opýtať, nakoľko sa toto odporúčanie plní v praxi z roku 2011. Toľko teda moja otázka. Ja ju však prednášam v mene svojho kolegu Peterle, ktorý tiež má e, nejaké žiadosti o doplnenie. A e, pani Šerpiri. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja, som, e, ja by som chcel položiť otázku menom pani McGuinness a to, uh, aké teda na základe Eurobarometra z roku 2015 mája len 2% pacientov uh, uh, riešia svoje problémy mimo e, krajiny, teda v zahraničí. E, ďalej e, si myslíme, že je potrebné informovať občanov o ich právach lepšie a pýtame sa, ako to komisia, komisia zabezpečuje. Voilà, donc effectivement, euh, je, il est... Musíme si uzrejmiť, ako zorganizujeme túto diskusiu. Teraz teda sa venujeme otázke číslo 1. Vy ste nastolili tému, o ktorej sa budeme venovať až neskôr. Takže ešte stále sa venujeme prvej otázke. Uh, sú, prosím, nejaké doplnkové otázky? Keď to prvej otázke, pani Rivazi, nech sa páči. Ja by som chcela v súvislosti s otázkou pani Grotes položiť doplnkovú otázku komisii eh, tejto referenčné centra. Hovorili ste o, o centre na výskum ojednelých ochorení. Ja by som sa chcela opýtať eh, na centra eh, pre fagoterapiu. My Máme vo Francúzsku takéto centrum, e, ktoré zgrupuje výskumníkov celej Európy. Viete, že je tu obava spojená s tým, že ľudia, ktorí si chcú nechať liečiť svoje vírusy, sú odvolávaní na Gruzínsko. Chcem sa opýtať, či e, komisia je ochotná otvoriť takéto referenčné centra v takýchto um, osobitných prípadoch, e, napríklad fagoterapie, E, na otvorenejšiu spoluprácu aj mimo krajín EÚ. Bol by to inovatívny projekt, ktorý by dokázal reagovať na 25 tisíc mŕtvych, e, ktorí prišli už v dôsledku e, odolnosti voči antibiotikám. Mm. A bolo by to aj v súlade s týmto plánom posilniť tieto európske referenčné centra. Ďakujem. Okay, thanks. Pán Faria. Well, I have a question. Uh, ja, som, ja mám otázku uh, pre komisiu. Um, rád by som ju položil teraz. Uh, smernica o cezhraničnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti má za cieľ uh, E, poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti a podporiť spoluprácu, koordináciu medzi členskými štátmi. Komisia naznačila, že sú určité problémy pri uplatňovaní tejto smernice na úrovni jednotlivých členských štátov. Táto smernica, konkrétne jej článok 8 odsek 5, konštatuje, že keď zdravotná starostlivosť nemôže byť poskytnutá v rámci členského štátu, e, e, v rámci e, času, ktorý z zdravotného hľadiska je primeraný a v závislosti od ochorenia, v závislosti od miery bolesti alebo bolesti pacienta toto sa práve týka tej predautorizácie. Jednoducho táto smernica hovorí o e, miere alebo stupni bolesti pacienta, že takýto parameter treba zohľadniť pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Aké nástroje majú k dispozícii členské štáty, aby mohli toto posúdiť? A po druhé, e, pre, prečo sa nehovorí e, v správe o implementácii tejto smernice práve o tomto aspekte a či vôbec to bude riešené v nejakej budúcej správe. Takže nech sa páči, dáme slovo komisii, aby sa vyjadrila. Ďakujem za slovo. Začnem otázkou pani Grostet a takisto aj otázky pána Ferreru. Európska sieť referenčných centier e, predstavuje jeden z najdôležitejších nástrojov spolupráce e, e, členských štátov a klinickým centrom excel- excelentnosti. Máme viacero, teda nie je len jedno takéto centrum, je ich viacero takýchto centier excelentnosti v Európe. Ako ich teda previazať, prepojiť? My sme zvažovali, aké možnosti sú k dispozícii a naše riešenie bolo také, aby e, všetci, e, všet, e, všetci pracovníci z tej oblasti klinického šetrenia mohli byť zaangažovaní, aj teda ostatní medicínsky pracovníci, ktorí majú záujem o participáciu, aby to bolo možné. Z tohto sme vychádzali, keď sme začali pripravovať takýto nový model spolupráce v Európe ten, ten, ten prvý návrh bol predložený v roku 2012 a 2013 a vlastne bolo to predmetom verejnom konzultácie. Mali sme niekoľko desiatok stretnutí s profesionálmi a za, vôbec so zainteresovanými stranami. Okrem toho sa zorganizovali dve konferencie, e, ktoré na to nadvezovali e, e, v Bruseli v roku 2014 a potom v Lisabone v roku 2015 mm, temer 200 e, odborníkov z tej klinickej oblasti, či e, priamo e, teda lekári alebo zástupcovia zdravotníckých zariadení a aj ďalšie zainteresované strany. A a takisto sme aj vychádzali z určitých e, e, postrehov z viacerých e, medicínskych známych periodík. A v marci 2014 sme zadefinovali právny rámec a prostredníctvom implementačných aktov sme dokázali toto mm, ustanoviť a e, vznikal, vzniká aj akási, e, akási rada tejto siete referenčných centier. Na tejto rade sú zastúpené všetky členské štáty a teda už funguje. A snažíme sa doľaďovať e, spôsob organizovania systému. Teda Všetky nástroje, ktoré sú potrebné, sú už pripravené a e, čo skoro e, e, teda bude aj publikovaná výzva. Malo by sa tak stať v druhom týždni marcovom. A, a, a od toho sa bude odvíjať teda tá rýchlosť organizovania tej siete a jej funkčnosť chceme mať aj na národnej úrovni podchytených zástupcov, ktoré budú v, ktorí budú vlastne takými e, styčnými, kontaktnými pracovníkmi pre komunikáciu s národnými inštitúciami. Uh, no a teraz tá otázka pani Rivazy. tejto chvíli, ne, chvíli nerozhodujeme o tom, aké centrum sa vytvorí. Veď je to na členských štátov, na tých manažerov na úrovni členských štátov, aby e, e, rozbehli tento proces a uvidíme, čo z toho vzíde. Centra sa môžu špecializovať na tú či onú oblasť a teda aj tá terapia, fagoterapia, o ktorej ste vyhovorili, je možnosť, špecia, e, predstavuje možnosť špecializácie e, určitých centier. Chcem vám pripomenúť len toľko, e, že počas ostatných mesiacov vyjednávania aj s Európskym parlamentom v tejto otázke sme dospeli k záveru, že e, e, veľmi dôsledný monitoring je nevyhnutný. V tej prvej správe e, sme nemali až tak veľa informácií k dispozícii od členských štátov, pretože v mnohých členských štátoch tento systém uzrel svetlo sveta až, až pomerne neskoro, takže až v tej druhej správe sme mali viac relevantných dát, aby sme mohli sa vyjadriť k funkčnosti systému. A je, existuje akési, akési e, prázdne miesto, nepodchytené ani touto smernicou, ani príslušným nariadením. E, E, práve e, čo sa týka takých otázok, ako je, e, ako je združenie pladieb a nejaké doplnkové doplnkové platby. Jednoducho, toto je toto je oblasť, kde je veľa, veľa otázok, mnohé, mnohé inštitúcie alebo dokonca pacienti sa pýtajú alebo nemajú jasno v tom, prečo by mali uprednostniť uplatnenie tejto novej smernice e, s tým, že mm, existuje nariadenie staršieho dáta, ktoré sa tiež tým zaoberá. Ako som povedal, Máme 26 procedúr, ktoré sú nám známe od 26 členských štátov, z 28 a e, zdá sa nám, že už máme dosť dobrú predstavu o tom, v čom tkvejú tie hlavné problémy. Thank you very much. Now we can... Uh, Ďakujem pekne. A teraz prejdeme na ďalšie otázky. pre e, otázky 2, 3 a 4 môžeme e, riešiť naraz, pretože e, sú navzájom súvisiace. No a odznejú tieto otázky a potom bude mať komisia priestor na reakciu. Takže komisia, nech sa páči. No, nech sa páči. I just went through, through them. Okay, the, the, those questions... No, tieto otázky sa týkajú národných kontaktných miest a ako som už e, vysvetlil, miera informácií alebo množstvo informácií je ešte stále nedostatočné a preto sa komisia rozhodla spolupracovať e, veľmi úzko s tými organizáciami, ktorých sa to týka, ale tie sú dosť odlišné, takže by som začal otázkou pána Peterleho, teda ako, ako harmonizovať fungovanie týchto národných kontaktných miest. Jedno, jednoduchá odpoveď je, že to nedokážeme, to fungovanie je tak odlišné, že to nie je možné napríklad v Spojenom kráľovstve. Sú štyri rôzne kontaktné miesta, národné kontaktné miesta. V niektorých krajinách je to jedna organizácia, v iných e, krajinách zase je to organizované ako skupina subjektov, čiže už toto je vlastne prvý rozdiel. No a my sa snažíme zabezpečiť to, aby dochádzalo k výmene informácií medzi týmito novými profesionálmi a aby bolo možné, aby, aby si mohli navzájom oznamovať e, nápady, na to, ako lepšie organizovať prácu a ja viem, že sú to v mnohých prípadoch ľudia, ktorí sú ochotní robiť, ktorí sú veľmi vzdelaní a schopní. A naposledy bolo 2. decembra stretnutie, na ktorom sa hovorilo o nástroji spolupráce a rozmýšľali sme o tom, ako e, vytvoriť nejaký systém, kde bude možné si zasielať otázky vzájomne. Teda ako vlastne vybudovať nejakú individuálnu históriu, ako proste sledovať, dajme teda tomu pacienta, ktorý e, ide z krajiny do krajiny, teda ako zvýšiť e, spoluprácu v tejto oblasti, ale pokúsili sme sa tiež e, urobiť ďalšiu vec a to preskúmať ich spôsob fungovania. A tie štúdie, o ktorých som hovoril predtým, keď sme vlastne rozvinuli istý program respektíve kde nám pseudopacienti volali a my sme sa snažili zistiť informácie, snažili sme sa zistiť, ako vlastne tie kontaktné miesta fungujú a čo by mali poskytovať na báze takéhoto prieskumu, tak sme zistili, že mnohé z nich ani nevyužívajú telefóny. Teda my sme boli vlastne, predstierali sme, že sme pacienti, tak. No a ono, pokiaľ by každý dokázal položiť otázku e-mailom, tak by to bolo fajn, ale nie každý má, má prístup k takéto technológii, nie každý občan v e, Európy to dokáže ovládať. Čiže toto je jeden z príkladov, ale uvažovali sme napríklad aj nad inou možnosťou tzv. session media, teda akési kolektívne poradne, ktoré sa však neosvedčili, pretože pacienti zvyčajne majú nejaký konkrétny problém, ku ktorému potrebujú vyjadrenie špecificky teda k svojmu problému a nie je skrátka produktívne robiť takúto ad hoc poradňu pre skupinu pacientov. A potom otázka pani Pedičíny, prečo alebo aký, aká je úroveň interakcie talianského kontaktného miesta so zainteresovanými stranami. Tu sme preskúmali situáciu v Taliansku a môžem konštatovať, že talianské kontaktné miesto v zmysle nariadenia z marca 2014, teda je to talianská legislatíva, musí konzultovať e, s pacientmi, lekármi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Čiže v praxi platí takéto ustanovenie, ktoré je veľmi podobné iným členským štátom. Tá úprava teda je podobná inde, aspoň čo sa týka legislatívy. No, hlavná otázka teda je, či dokážeme zvýšiť povedomie o takéto možnosti nielen medzi pacientmi, ale aj medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a medzi ostatnými zainteresovanými. Ďalšie otázky? E, to je otázka v mene pána Pederho, ktorý žiaľ nemôže byť prítomný. Veľmi ho znepokojuje. Vy ste vysvetlili, že nie je možné harmonizovať e, národné kontaktné miesta. Snažíte sa uistiť, e, aby prebiehala výmena informácií. Podľa nás je dôležité, aby naozaj to boli kvalitné informácie, ktoré by boli poskytované následne pacientom vo všetkých členských štátoch. Dôležitý je predovšetkým cieľ, čo týmto chceme dosiahnuť. Isté, že vieme, že niektoré veci sa nedajú harmonizovať, ale aj vzhľadom na to, že sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi, ale musíme sa uistiť, aby informácie, ktoré sa poskytujú pacientom, boli um, rovnaké vo všetkých členských štátoch. Ja si dovolím o tom pochybovať, ale veľmi rada si počujem odpoveď od komisie. Neviem, či pán Pedicini chce odpovedať. Áno, chcel by som doplniť len jednu drobnú vec. Ja som... Nemôžem povedať, že by som pochopil tú odpoveď, takže to po, takže sa spýta troška ináč. My máme tzv. referenčné miesto v Taliansku, ale chcel by som sa spýtať komisie, či to centrum reálne funguje. No ja som sa nepýtal na legislatívu, tá viem, že existuje, ale viem, že dajme tomu to kontaktné miesto v Taliansku nemá web, nemá zverejnené telefónne číslo a ministerstvo zdravotníctva dokonca informovalo asociácie pacientov, A teda neinformovala asociácie pacientov a to pritom smernica nariaduje. Ďakujem, neviem, či ešte ďalšie poslankyne alebo poslanci chcú položiť nejakú otázku doplňujúcu komisii. Ak nie, tak by som dal znova slovo zástupcovi komisie, aby odpovedal. Začnem asi otázkou pána Pedičínyho. Taliansko bolo zahrnuté v tomto um, prieskume, utajenom prieskume, tak povediac, kedy sme volali na tie, na tie kontaktné miesta, predstierali sme, že sme pacienti, ale my tieto informácie nezverejňujeme krajinu od krajiny, pretože proste taký bol pôvodný prísľub. E, ako som povedal, v Taliansku prístup cez telefón nefungoval. Toto je vec alebo záležitosť, ktorú sme znesli ako problém. Nie všetky členské štáty umožňujú telefonický kontakt a záverom komunikujeme s týmto talianským orgánom, <laughs> vieme, kto to je, teda poznáme tých ľudí, takže <laughs> nemusíte mať obavu. To vaše referenčné miesto alebo ten kontaktný bod jestvuje um, a k tej druhej otázke, pani Groste, tak e, to je práve dôvod alebo pointa tohto nášho krížové, tejto našej krížovej kontroly. My sa snažíme príklady fungovania z jednej krajiny uplatniť ako možnosť na zlepšenie v inej krajine. Dajme tomu, v Nemecku bola otázka na to, ako zlepšiť inštitúcie tak, aby sa zvýšila bezpečnosť pacientov. Je toho veľa, ale Otázka je aj, aké skúsenosti, e, dajme tomu, majú pracovníci tohto úradu alebo orgánu, aký prístup majú k informáciám od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, do akej miery si štát môže dovoliť investovať do vývoja tejto infraštruktúry. Dôležité je, že do toho treba investovať, pretože počet pacientov, ktorí sa snažia takýmto spôsobom získať ošetrenie v inej krajine bude rásť. A aj keď v niektorých krajinách, kde sú takéto kontaktné miesta, tak e, sú až poslednou záchranou e, a pritom veľmi často tí pacienti e, také, také kvalitné ošetrenie, aké požadujú, môžu získať aj vo svojej krajine, len nevedia o tom. Takže tieto miesta, tieto kontaktné miesta by sa mali zmeniť e, z akýchsi advokátov, obhajcov pacientov na poradcov, ktorí môžu poradiť, kde reálne získať e, kvalitné ošetrenie. A tieto inštitúcie pritom treba zvážiť, sú relatívne mladé. Žiadna z nich nie, nie, nie je dlhšie než 2 či 3 roky, takže ešte sa len hľadá e, najlepší systém ich fungovania alebo organizácie. No a potom je tu otázka prístupu k tzv. systému IMI, čo je systém jednotného trhu na výmenu dôverných informácií medzi týmito kontaktnými miestami, kde napríklad by si tieto miesta vymieniali informácie o pacientoch, no tak aby zostali tieto informácie samozrejme naďalej dôverné. Čiže tu je treba vybudovať e, systém, ktorý bude dostatočne zabezpečený a na druhej strane v tých centrách, v tých orgánoch by to tiež malo byť ošetrené. Dobre, ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Prejdeme na ďalšiu otázku. Je to otázka číslo 5, ktorá sa týka špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Dávam znova slovo komisii. Znova to bola jedna z kritických záležitostí v našej diskusii, keď, sa, keď sme hovorili o smernici. Moja prvá odpoveď je, že takéto usmernenia pre členské štáty neplánujeme vytvoriť, ale teraz pracujeme na tom, rozhodli sme sa teda vyprodukovať nejakú štúdiu, ktorá by skúmala náklady špecializovanej zdravotníckej infraštruktúry. A pri tvorbe takéto štúdie sa budeme, bude komunikovať s členskými štátmi a mala by byť publikovaná koncom tohto roka. A tam vlastne bude prehľad e, informácií, ktorý dúfam dá odpoveď na otázku, e, aká táto infraštruktúra vlastne je a ako funguje. A potom by sme na základe toho mohli členským štátom, alebo teda by sme sa mohli pozrieť na to, ako to členské štáty implementujú v praxi. Je mnoho rôznych spôsobov. Aj v tejto snemovni sa hovorilo o úrovni nákladov, ktorá by sa financovala alebo ktorá by sa uplatňovala ako nejaká nákladová hranica, nad ktorou by už tie služby boli charakterizované ako drahé služby, ale počkáme si na tú štúdiu, tešíme sa na jej výsledky a dúfame, že tieto výsledky budú môcť byť šírené v podobe osvedčených postupov. Takže toľko k tejto otázke. To bola otázka 5 z našej strany. Ďakujem veľmi pekne. Pani Grostet? Si, že... Aj tu uh, prednesiem uh, otázku svojho kolegu Peterleho, s ktorým však v plnej miere súhlasím. Keď sme diskutovali uh, viackrát uh, o voľovaní vopred, taktiež uh, o špecializovaných inštitúciách, uh, obávali sme sa toho, že členské štáty uh, by sa systematicky odvolávali na potrebu udeľovať alebo neudeľovať toto povolenie vopred e, a tým sa dosť výrazne zmierni dopad schválenej smernice v praxi. A e, teda môj kolega Peter Lesa chce opýtať, či komisia má v pláne poskytnúť usmernenie členským štátom, aby sa objasnil tento pojem e, špecializovanej liečby, e, ktorá si vyžaduje e, povolenie a odobrenie vopred. A isté, že s dôrazom na to, že takéto nevyhnutné povolenie vopred musí byť dostatočne odôvodnené a opodstatnené. Ďakujem pekne. Chce sa ešte niekto ďalší opýtať? E, takže slovo dostáva komisia, keďže ďalšie otázky nie sú. Um, táto otázka um, schvaľovania vopred bola predmetom viacerých e, rokovaní členskými štátmi aj pri získavanie údajov. Objavuje sa to aj e, v našom pláne zhromažďovania údajov. Dôvodom na Mm, toto schvaľovanie vopred e, sú samozrejme e, vysoké náklady spojené s liečbou e, takýchto mimoriadných situácií. Vieme, že v členských štátoch sú veľké rozdiely. Teraz o tom získavame ďalšie informácie a potom v ďalšej fáze budem hľadať spoločného menovateľa. Myslím si, že v tejto fáze chceme uzavrieť štúdiu najskôr a uvidíme, nakoľko odborníci e, vyčíslia výšku nákladov na úrovni všetkých členských štátov v takýchto ojedinelých prípadoch a tiež e, potom podrobnejšie preskúmame otázku, nakoľko súvisia tieto povinné prípady, v ktorých je potrebné žiadať o E, schváľovaní vopred so skutočnou výškou nákladov na liečbu. E, ďalej nasleduje otázka číslo 6. Ehm, informovanosť pacientov. Komisia má opäť slovo, nech sa páči. About campaigning by, by, by, by commission, what we are able to do, I mean the... Ako som už spomenul, na úvod Nadvezujeme na fórum eh, zastupcov pacientov zo 14. a 15., keď eh, zástupcovia Združení pacientov reagovali na naše výzvy, poskytovali informácie. Boli tam aj rôzne iné eh, združenia zastúpené na tejto konferencii z celej Európy Vyvinuli sme a vypracovali sme tiež leták vo všetkých európskych jazykoch a aj video, ktoré je k dispozícii na stránke. Myslím, že ešte stále má čo povedať. Podporujeme mimovládky tejto oblasti, snažíme sa pomáhať im v ich činnosti, ak si to želajú. Naďalej pracujeme aj s národnými kontaktnými miestami a tiež sa snažíme zvyšovať efektívnosť ich práce a v neposlednom rade sa snažíme využívať aj nástroje mm, prepojené na Facebook. Aj pre nás to bolo veľmi obohacujúce. Nie sme si však istí, teda respektíve národné kontaktné miesta sa nedomnievajú, že to je e, ten správny nástroj. My si myslíme, že je dôležité postupovať jednotne. Nechceme to posunúť všetko iba na úroveň národných expertov. Ďakujem. Thank you very much. Another time the floor to Madame Grostet. We... E, ďakujem. Teraz pani Grostet. Opäť sa ujímam slova, pretože môj kolega Peter Peterle je aj v tomto prípade znepokojený. Má totiž dojem, že pacient napriek množstvu úsilia, ktoré komisia e, vynakladá rôznym krokom, e, predsa len e, je tu dojem, že pacient nie je dostatočne informovaný Mm, kolega Peterle sa chce opýtať, či sa chystá skutočná komunikačná kampaň, ktorá by sa obratila na všetkých Európanov, nielen na pacientov, aby vôbec vedeli, že existuje táto smernica, že majú právo. Mm, často o tomto svojom práve ani nevedia. Či sa teda plánuje nejaká rozsiahlejšia informačná kampaň takéhoto druhu, aby sa zlepšila informovanosť občanov ktorých e, žiaľ jedného dňa môžu byť aj pacienti, aby nemuseli aj oni si pracne informácie získavať, až keď budú v tej zložitej situácii. Thank you very much. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké ďalšie doplnkové otázky? Ak nie, tak dostáva opäť slovo komisia. Myslím, že je to e, veľmi relevantná otázka, ako to robiť lepšie, keď sa pozeráme na štúdie Eurobarometra. No, konkrétne to súvisí s otázkou číslo 11, ak sa nemýlim. Keď sme požiadali výskumníkov, aby porovnali informácie o vlastnom systéme a informácie o e, práva, ktoré vyplývajú z európskeho systému. Možno by som to mohol e, znazoriť na príklade Francúzska. V prípade Francúzska boli informácie o teda informácie francúzských pacientov na úrovni 68%, e, teda vyjadrili sa, že poznajú svoje práva, ktoré im umožňuje francúzsky systém e, v cezhraničnom meradle. To bolo na úrovni 50%, ale dá sa to porovnať aj možno na príklade Poľska pacienti poznajú, teda podľa tejto štúdie Eurobarometra ešte stále, vieme, ako sa tieto štúdie vykonávajú, 44% z nich sa vyjadrilo, že poznajú polský systém a 14% sa vyjadrilo, a pardon, vo Francúzsku to bolo 15% a v Polsku bolo 14% respondentov, ktorí sa vedeli, že poznajú európsky systém a práva z neho vyplývajúce. E, existujú rôzne mediálne kampane, kde sa objavuje množstvo otázok e, aj od pacientov, od rôznych iných aktérov A často na tieto odpo- na otázky nie sú poskytované odpovede, teda je na mieste nájsť vhodnejší, efektívnejší systém, ako informovať pacientov najmä o ich právach e, na európskej úrovni. Táto kampaň mala prebiehať na národnej úrovni. Predovšetkým, e, aj keď koordinovanie a potom by mala byť spojená aj s veľkou európskou e, kampaňou, aj keď si myslím, že tá by až natoľko efektívna nebola. Dvadsať 4% v krajine, ktorá je na chvoste, e, sa vyjadrilo, že poznajú svoj vlastný systém a 12% z nich sa vyjadrilo, že pozná európsky systém. Teda Vidíte, že mnohí nepoznajú ani systém svojej vlastnej krajiny a možnosti, ktoré im ponúka. Madame Grostet. Pani Grostet. Chcem sa opýtať, a zrejme na to naražal aj kolega Peterle, mám dojem, že veľká informačná kampaň eh, obrátená na európskeho občana by bola dôležitá, pretože zdá sa, že členské štáty na tom nemajú žiadny záujem, nechcú, aby táto smernica sa mohla v plnej miere v, praxi uplatniť teda smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. E, táto neochota členských štátov je pochopiteľná, vieme o nej, musíme ju však prekonať. My musíme osloviť všetkých európskych občanov, nie len pacientov. Európsky občan musí vedieť, že existuje smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá ju umožňuje získať e, programovanú liečbu v inom členskom štáte, že e, z rôznych dôvodov si môžu takúto liečbu nárokovať. Nebudem tu zachádzať do podrobností. Myslím, že práve túto neochodu členských štátov musíme prekonať e, a nahradiť našim úsilím na európskej úrovni. Pani Šladomos, ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať o tejto informovanosti pacienta. Myslím, že je to zložité, ak občan nepozná svoje práva ani v vlastnom členskom štáte, isté, že je veľmi ťažké informovať ich o celom európskom systéme, ale ako podľa vás aké um, percento znalostí a informácií by podľa vás eh, bolo znakom toho, že teraz je pacient dostatočne informovaný. Podľa mňa sú tu dôležité dve fázy. Jednak eh, si pacient musí byť vedomý, eh, že má toto právo na cezhraničnú liečbu a potom, ak má záujem na takúto liečbu, mal by mať možnosť získať informácie o konkrétnych formách liečby, čakacích zoznamoch a tak ďalej, všetky ostatné informácie, ktoré sú pre neho potrebné. Nemôžeme len tvrdiť, že ide o informovanosť. Eh, eh, musíme urobiť ďalšie kroky, aby to naozaj fungovalo v praxi, ale myslím, že s takouto aktuálnou rýchlosťou, eh, nakedy odhadujete plnú mieru implementácie tejto smernice v praxi, na ktorý rok zhruba? Ďakujem pekne, pani kolegyňa, teraz komisia. Vaša otázka ktorá sa týka percentuálnej úrovne, e, od ktorej už môžeme považovať informovanosť mm, občana za e, dostatočnú. To súvisí s dostupnosťou služieb, e, nákladov v duálnom koncepte. Existujú rôzne meradlá uplatniteľnosti tejto smernice. Ja som spravila optimistom a aj v tomto prípade som optimistom. Myslím, že ak ľudia začnú využívať tieto práva, to bude jasným znakom ďalej, keď médiá prejavia záujem o tieto témy. Viem, že napríklad v Slovinsku prebehla veľmi živá verejná diskusia o týchto právach a, a už e, to vidíme, že zhruba polovica z tých, ktorí poznajú slovenské práva, poznajú európske práva, ktoré e, pre nich existujú teda otázka znie, či aspoň polovica z tých, ktorí poznajú svoj vlastný systém, by mala poznať aj európsky systém, alebo či by to mali byť úplne všetci. Myslím, že si môžeme stanoviť e, dva ciele, aspoň zhruba. V prípade krajín, ako je napríklad Malta, isté, že v menších krajinách sú občania zrejme lepšie informovaní, je tiež situácia zaujímavá a tiež v prípade mládeže keď sa pozeráme na úroveň Malty, tam je miena informovanosti o vlastnom systéme na úrovni 51% a informovanosť o európskom systéme je 34%. Tam je ten rozdiel naozaj veľmi malý. Myslím, že je dobré stanoviť si nejaký konkrétny cieľ. Nevieme, čo presne eh, prinesie proces eh, konzultácie s členskými štátmi. Možno sa celá situácia vymení tak, že napokon sa to posunie aj na súd, pretože iba podľa čistej informácie sa nedá merať miera implementácie v praxi. V každom prípade chceme aj členským štátom vysvetľovať, že je v ich záujme, aby občan ich krajiny bol informovaný o európskych možnostiach, aby informácie neblokovali. My totiž na pacientov čakáme. Thank you very much. Now we can go to the next. No prejdeme na ďalšiu otázku. On infringements and also on this question I, I'm giving the floor. Teraz otázku 7 a dáme slovo rovno komisii. Teda je to otázka takého disciplinárneho konania za e, neplnenie e, platnej legislatívy. Rozbehli sme tento proces v prípade 26 členských štátov. To však neznamená, že tento proces e, alebo tieto, týchto 26 prípadov povedie aj k 26 súdnym konaniam musíme si uvedomiť, že je potrebné eh, aj posúdiť, ako je tento systém implementovateľný v tom vnútroštátnom kontexte. Tá kľúčová otázka, eh, ktorú si treba položiť v rámci dialogu, je, eh, aká je aká je miera e, transponovania tejto smernice do e, vnútroštátnej legislatívy a nemusím snad zdôrazňovať, že v každom štáte je to iné. E, v niektorých členských štátoch je veľmi komplexný a komplikovaný systém predautorizácie a samozrejme členský štát má na to právo, ale zároveň to môže mať blokujúci účinok pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Iné členské štáty e, používajú úplne iný, inú tarifnú politiku pri e, preplácaní výkonov e, v tom cezhraničnom režime viete, máme súkromných klientov, máme, máme tých pacientov, ktorí využívajú ten štátny systém a potom je ešte existuje mix preplácania týchto výkonov v závislosti od toho, či je to súkromný alebo e, štátny. E, pokiaľ, e, pokiaľ bude systém administratívne príliš komplikovaný, bude predstavovať príliš veľkú záťaž, tak to, tak to pacienti nebudú používať. A v neposlednom rade chceme si e, preveriť, aké, e, aké sú tie praktické stránky. To znamená, ako to, ako to vlastne prebieha v, e, v praxi u bežného pacienta. Takže to všetko nás ešte čaká. Tie données sont, sont très très intéressantes, euh, euh, Tá vysvetlenia sú veľmi dôležité. My chápeme Veľmi dobre eh, chápeme, že sú tu veľké obavy spojené s kontrolou transpozície smernice v 28 členských štátoch, ale zároveň je tu fáza Um, ktoré bude nasledovať po transpozícii, teda skutočné plnenie v praxi. A môj kolega sa chce opýtať, či v prípade, že práva pacienta boli jednoznačne porušené, alebo v prípade, kde by um, existovali skutočne zbytočné prekážky, ktoré vytvára členský štát, či by sa uplatnili sankcie, e, prípadne konanie v prípade porušenia v takýchto hraničných e, situáciách. Nejde tu len o transpozíciu textu, ale o skutočné plnenie v praxi. Vieme, že sú tu rôzne prekážky, hovorili sme o nich už pri práci na tejto smernici, budeme musieť veľmi pozorne sledovať vývoj situácie. Teda chcem sa opýtať, ako chcete celý tento proces sledo- sledovať, aké kroky plánujete prijať v prípade, že dôjde naozaj k jednoznačnému porušeniu pravidiel? Ďakujem pekne. Sú nejaké otázky? Obzerám sa, nie sú, takže má slovo komisia. Okay, so as I repeat, completeness check is done. All member... Tá kontrola uh, kompletizácie eh, už prebehla, takže alebo sa dokončuje. Komisia má eh, arzenál nástrojov, ktorý eh, môže použiť v prípade potreby. Je nutné si uvedomiť, že táto smernica eh, je veľmi komplikovaná práve v súvislosti s tým, že sa má uplatniť voči 28 e, e, či, e, systémom. No a okrem toho členský štát, každý jeden má právo obrátiť sa na súd. Ten, ten najhorší možný scenár je taký, že by sme vlastne museli problematiku riešiť pred súdom. Aj keď treba uznať, že vlastne potreba takejto smernice vzýšla z viacerých eh, súdnych, eh, eh, súdnych kauz, ktoré sa týkali cezhraničnej, cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti. No a v tejto chvíli ešte stále veríme a dúfame, že veci pôjdu ako tak a e, snažíme sa teda navzájom si veci vysvetľovať, konzultovať e, vys- a, a komunikovať, čo je potrebné. A čo... Thank you very much. We can go to the next. A teraz prejdeme na ďalší krok. A to je číslo 8. To je ochrana údajov a zabezpečenie údajov. Komisia, máte slovo. Teraz hovoríme o ochrane súkromia, o, e, e, ochrane dôvernosti informácie o pacientoch. E, samozrejme, e, ochrana údajov je, je esenciálna, e, o tom ani nemožno pochybovať v oblasti zdravotného systému. A takisto sa uplatňuje systém IMI, to sú vlastne tie interné informácie, Eh, ktoré sa týkajú zdravotného stavu eh, pacientov a mohli by byť mm, zneužité napríklad aj na marketing. No a eh, máme k dispozícii aj zdroje z, na európskeho nástroja Prepájame Európu, Connecting Europe aby sme e, mali e, e, platformu, ktorá umožní výmenu informáciu, výmenu informácií na účely cezhraničného poskytovania zdravotnej starostlivosti s náležitou úrovňou ochrany údajov. Ďakujem. Pani Kadembach, chce sa vyjadriť? Nie? Nie. Niekto iný sa chce vyjadriť v rámci tejto otázky. A prejdeme na otázku číslo 9. Budúce opatrenia. Opäť dávame slovo komisii. E, v podstate hovoríme o mm, cezhraničnej spolupráce ako teda chápeme vôbec cezhraničnú spoluprácu? E, e, tá, e, tá spolupráca samozrejme asi najlepšie prebieha, ak sú to dva susediace regióny. Máme pirinejskú spoluprácu španielsko-francúzska, Ardenska medzi francúzskom, belgickom a tak ďalej, medzi francúzskom, nemeckom Takisto e, e, ďalšie existujú dohody o spolupráce e, o spolupráci v prípade susediacich regiónov, ale to nestačí. Môže ísť aj o spoluprácu regiónov, ktoré nie sú susediace geograficky, ale povedzme ale povedzme majú iné väzby. Máme projekt medzi Škótskom a Južným Španielskom. A e, mohli by sme to nazývať e, akási nadnárodná spolupráca. E, e, je je dokonca, e, je dokonca spolupráca mikroregiónov, povedzme krajín Stredomoria, alebo e, spolupráca regiónov tej alpskej zóny. My v zásade podporujeme takéto regionálne spolupráce, snažíme sa e, vychádzať z najosvedčenejších postupov a využívať štrukturálne fondy a rôzne regionálne e, fondy, ktoré e, sú možné využiť pre takúto spoluprácu. No, spolupráca je možná, ak teda tá, e, e, tá miestna samozpráva, tá regionálna správa je ochotná spolupracovať my sme položili otázku nášmu externému panelu, ako, ako, ako to teda vyzerá a aké modely by mohli byť vyvinuté v prospech veci. A skutočne minulý rok aj naformalový zoznam e, tých hlavných prekážok e, takéhoto e, medzi, takejto medziregionálnej spolupráce je potrebné byť veľmi inovatívny a smernica na to myslí a podporuje to. Uh, Takže Pani Karembach, niečo chcete povedať? Niekto iný? Nie. Takže komisia zjavne bola veľmi uh, dôkladná v odpovedi. Uh, otázka číslo 10, nech sa páči. Komisia, máte slovo. Ako ste, Určite e, e, poznáte e, listy komisára zodpovedajúceho za zdravie. My sme sa snažili vlastne koncipovať systém za podpory expertov z členských štátov. Nuža, tá prvá oblasť, ktorej sme sa venovali, bola kvalita zdravotnej starostlivosti a aké ukazovatele by e, e, mali e, byť vyhodnocované. Na začiatku februára sme predložili správu takým tým vrcholovým zástupcom v tejto oblasti tu v Bruseli a mohlo by to byť publikované o mesiac aj keď to bolo nelahká úloha a keď sa snažíte nejakým spôsobom merať nemerateľné veličiny. Mali sme, spolu, mali sme spoluprácu a podporu OECD a aj ďalších bruselských inštitúcií. Expertný panel, o tom som už hovoril a vyzvali sme tento e, panel, aby e, pomohli pri definovaní prístupu k e, zdravotnej starostlivosti. Vieme, že od členského štátu v členskom štátu sa to líši, má to svoje historické e, korene, určitú genézu. Viem, že aj e, v v Európskom parlamente bude priestor na prediskutovanie tejto veci. No a E, pri našej práci sme sa snažili vychádzať z oznámenia Európskej komisie z apríla 2013. Tam sme, e, tam sme vlastne vychádzali z akéhosi trojpilierového systému zdravotnej starostlivosti a snažili sme sa zozbierať nejaké e, podklady, informácie, aby sme skutočne mohli kompetentne zodpovedať vašu otázku. Ďakujem. Sú nejaké otázky? Nie. Tak prejdeme na ďalšiu otázku. To sú e, centra excelentnosti. Yeah, this, this is the, the in, in, again the, the, the tak e, tu znova ide o zaujímavú otázku, pretože ja už som hovoril o európskej referenčnej siete ako odpovedi na, na vlastne ten problém spolupráce medzi centrami excelentnosti. Je, toto je pojem, ktorý existuje vo vede a vo výskume, ale aj v klinickom prostredí. Tieto centra excelentnosti objavuje sa to vo viacerých členských štátoch a my sme touto smernicou chceli vlastne prizvať všetky centra excelentnosti všetkých tých najlepších aktérov v klinickej oblasti v Európe, aby um, spolupracovali. Čiže tu nestačí, aby niekto bol excelentný, ale musí byť ochotný spolupracovať. Toto je kooperatívna sieť. A ja dúfam, že to dosiahneme, pretože je veľmi dôležité, aby pacient, pokiaľ bude chcieť získať prístup k Centru excelentnosti v Taliansku, tak e, bude to možné cez Polsko alebo Francúzsko. Nepôjde vlastne len o to Centrum excelentnosti samotné, ale o e, možnosť akumulácie znalostí povedzme z 8 krajín, takže v tomto vidíme pridanú hodnotu Európy. Pokiaľ ide o Taliansko, lebo myslím, že je treba hovoriť o, priamo o talianskom kontexte. Taliansko je v tejto oblasti veľmi aktívne. Je tam legislatíva, ktorá obsahuje osobitné odporúčanie týkajúce sa Špecifik talianského systému, kde sú regióny a v tých regiónoch sú významní hráči, ktorí zohrávajú veľkú úlohu a vieme, že mnoho týchto talianských centier sa bude zapájať do týchto činností, ale je to prístup, ktorý ide aj z hora nadol, aj z dola nahor. Ďakujem. Teraz otázka pána Pedičínyho. Chce niekto sa niečo spýtať ďalšie? Nie, tak prejdeme na 12 a 13. O týchto môžeme hovoriť spolu. Zlučíme ich a ja hneď odovzdám slovo komisii. Prvá otázka súvisí s implementáciou a prekážkami pohybu pacientov. Myslím, že sme už o tom hovorili a myslím, že bolo celkom jasné, že je tu povedomie, takisto ako v oblasti spotrebiteľskej, aj v oblasti pacientov, sa teda buduje toto povedomie, že ak máme práva, treba ich využívať a treba ich budovať Čiže toto je prvá úloha. A druhá úloha je zistiť, do akej miery v našich e, snahách s členskými štátmi nájdeme nejaké prekážky tohoto voľného pohybu pacientov. Myslím, že odpoveď je rovnaká, ako sme už hovorili pri predchádzajúcej otázke pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, teda štruktúru akéhosi vrátnika, tak e, v našich diskusiách aj v texte smernice sme sa dohodli na tom, že e, vrátnik v jednotlivých krajinách by mal fungovať tak ako doteraz. Ak je potrebné odporúčanie na špecialistu alebo špecializovanú drahú starostlivosť, hospitalizáciu v krajine pôvodu, tak e, by to malo fungovať naďalej rovnako ako doteraz. Kritéria by samozrejme nemali byť odlišné a mimochodom je to jedna z oblastí, ktorú by sme chceli skúmať, teda či členské štáty vo svojej transpozícii nerozšírili ten zoznam kritérií pre pacientov, ktorí chcú ísť do zahraničia o ďalšie. To znamená, ak napríklad všeobecný lekár v jednej krajine pri definovaní potreby špecializovaného ošetrenia nemusí náhodou skúmať nejaké ďalšie podmienky alebo prekážky, ktoré bránili vo využití zahraničného, zahraničnej zdravotnej starostlivosti. Toto potrebujeme preskúmať. Ďalej, ďalej sa môže stať, ako som už vysvetlil, že to nefunguje, ako si myslíme, že by to malo fungovať. A pokiaľ to tak nefunguje, tak potom samozrejme budeme rozbiehať konania o porušení, respektíve budeme žiadať informácie obe, objasňujúce informácie od štátov, kde to nefunguje ako má. Ďakujem veľmi pekne, pani Schaldemus. Je pravda, že sme hovorili o povedomí pacientov, ale ja mám predsa jednu otázku. Jedna vec je, sú, sú informácie, ktoré pacienti majú, alebo povedomie, ktoré majú o týchto možnostiach. A druhá je to, či v členských štátoch táto smernica je dostatočne implementovaná. Tu sú prekážky. Ja, ja, sa, ja sa vás chcem spýtať, či vidíte v tých prekážkach, ktoré ste odhalili, nejakú pravidelnosť, nejaký vzorec, či e, je niečo spoločné, dáme tomu pre krajiny, kde je zdravotníctvo plne hradené um, z, daňového, z daňových príjmov štátu, alebo je nejaké rozdelenie medzi východom a západom. Zoskupujú sa vám nejako tie zistené prekážky? A ešte mám jednu otázku. Kedy myslíte, že budeme mať fungujúci systém pacient, práv pacientov, ktorí požadujú ošetrenie v zahraničí, bude to trvať podľa vás 5 alebo 10 rokov, kedy by ten systém mohol naozaj fungovať dobre. Ďakujem veľmi pekne, neviem, či je tu nejaká ďalšia otázka. Nie. Takže komisia. Eh, musím sa vrátiť k tej štúdii Eurobarometra. Asi 30 z rodín, ktoré boli skúmané, tak eh, povedali, že by zvážili ošetrenie v zahraničí. 30 Euró- Európanov, čo je pomerne veľké číslo. My samozrejme nevieme, či by tam chceli ísť preto, lebo si myslia, že by doma neboli ošetrení dostatočne dobre, alebo či to vidia ako príležitosť eh, získať nejakú lepšiu službu, lebo vieme, že z inej štúdie zase vyplynulo, že pacienti preferujú ošetrenie čím bližšie k domovu. Takže e, tá formulácia som ochotný ísť, tak to nemusí znamenať, že v prípade možnosti by ju skutočne využili. Takže toto je východisko. Druhý problém je s tým, že môžete ísť do zahraničia a môžete poznať ten režim. Otázka je, či tie služby budú vo vašom vlastnom jazyku alebo v jazyku, ktorému rozumiete. Teda, ak povedzme hovoríte nejakým veľkým európskym jazykom, pravdepodobne máte tú príležitosť alebo možnosť ísť do zahraničia väčšiu než niekto, kto nehovorí žiadnym veľkým jazykom. Samozrejme sú centra, ktoré sa eh, orientujú na poskytovanie služieb vo viacerých jazykoch, osobitne pri komplikovaných eh, chirurgických zákrokoch, kde tí lekári zvyčajne majú vedomosti, jazykové vedomosti ale je problém aj taký, ktorý sme teda zistili, že členské štáty požadujú preklad uh, lekárskej um, histórie alebo uh, spisu, čo v niektorých prípadoch môže byť jedna strana, dve strany, ale niekedy aj 30 strán. Už len ten, tie náklady na odborný preklad takéhoto množstva, v prípade lekárskej správy alebo histórie, tak môže byť veľkou prekážkou pre pacienta. Aj toto treba overiť. A tiež sa vynára nový jav, e, ktorý sme zaznamenali. A to štruktúry akýchsi napomáhačov alebo brokerov, ktorí pomáhajú pacientom pochopiť situáciu a sú sprostredkovateľmi medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientmi. Takže tu by sme chceli požiadať štáty o spoluprácu pri monitorovaní tejto činnosti. Ďalšou prekážkou v niektorých prípadoch je to, že občania alebo verejná mienka nemá jasno v tom, čo nazývame zdravotníckým turizmom v zmysle tejto smernice. Teda ľudia často si zamieňajú tento zdravotný turizmus, zdravotnú turistiku za potrebu získať eh, kvalitné ošetrenie inde dajme tomu, sa to môže týkať kozmetických služieb, kde tie cenové rozdiely môžu byť veľké, plastická chirurgia. Z, niekedy um, sa týka pacientov, ktorí naozaj potrebujú ten zásah a inokedy je to zase otázka toho, že niekto ten zásah chce. Čiže táto smernica za sebou prináša množstvo komplikovaných otázok. A tá posledná otázka, koľko to bude trvať, ja si myslím, že odpoveď na ňu závisí od toho, ako všetci my, teda komisia, my sa teda, môžem povedať, my sa snažíme, aspoň dúfam, robiť všetko najlepšie, aby sme e, tú smernicu presadili do praxe, ale všetci sa musia snažiť, aj členské štáty a samozrejme poskytovateľia zdravotnej starostlivosti, lekári, a samotní pacienti. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Tento blok môžeme uzavrieť a musíme naozaj poďakovať komisii za veľmi konštruktívnu odpoveď na otázky. A teraz by sme mohli prejsť e, k ďalšej položke na našom programe, ktorou je prepuknutie vírusu Ziga, Zika. Ten potlesk patril komisii, pripomína pred seba. Potom eh, je tam eh, na programe uznesenie a e, tu si vypočujeme spolu autorku pani Schreier Pírik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Musíme pomôcť e, v obmedzení šírenia vírusu Sika, pretože nechcem, aby sa dostal do Európy. E, to sa totiž e, potom môže rozšíriť e, napríklad na juhu Európy veľmi razantne, pretože do, k prenosu tohto vírusu dochádza z komára na človeka, ale aj z človeka na komára. Takže to šírenie je potom, je potom veľmi masívne. Skúmanie komisie trvá príliš dlho, je to naozaj škandál, pretože si nemôžeme dovoliť čakať. Vývoj vakcíny takisto trvá dlho. Je to pritom jediná možnosť, ako zamedziť šírení tejto choroby alebo tohto vírusu. E, hovorí sa o horizonte do roku 2020, ale v tomto našom stanovisku e, hovoríme o možnostiach pomoci tropickým krajinám pri zvládaní situácie okolo vírusu Zika. E, a tu treba najprv monitorovať napríklad šírenie tohto typu komára, respektíve e, moskita v Európe. A tu je potrebné, aby komisia zmapovala možnosti, ktoré máme pri potlačení tohto prenášateľa, teda toho komára, takisto ako, dáme, dáme tomu zabrániť prenosu tohto ochorenia z tých postihnutých oblastí. A e, treba tiež e, myslieť napríklad na konkrétne obdobia, kedy tá choroba sa môže šíriť e, jednoduchšie. Tu treba myslieť na to, že najväčším a najhor, najhorším dôsledkom je mikrocefalia, čo je, čo je e, zmenšenie lepky pri malých deťoch, teda po narodení. A to je naozaj celoživotný dôsledok, takže by to bola skutočne veľká dráma, keby sa toto ochorenie dostalo sem do Európy. A ja dúfam, že naše, naša ústna otázka ohľadom vírusu Sika bude podporená všetkými ostatnými stranami v eh, parlamente, pretože týmto sa zdôrazní eh, ten náš signál, ktorý chceme vyslať. Eh, najdôležitejšie je, aby sme spolupracovali v boji proti tomuto vírusu. Okrem toho, pán predseda, by som chcela povedať, že v Európe každý rok porodí 5 miliónov žien dieťa. Pre tieto ženy a pre tieto deti by sme to mali urobiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Grote. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že tento návrh je dobrým základom pre ďalšie diskusie o tejto téme. Už sme to mm, chceli najskôr prejednať tu vo výbore, aby sa to e, neposunulo automaticky hneď do pléna, e, kde by to nadobudlo veľmi emocionálne dimenzie bez odborných aspektov. E, ja by som sa chcela vyjadriť k otázkam výskumu a vývoja. Máme možnosti z horizontu 2027 rámcového programu využiť ďalšie nástroje v tomto Um, procese podrobnejšieho skúmania eh, vírusu Zika. Možno by ste sa mohli vyjadriť eh, k tomu, aké nástroje sa môžu využiť na obmedzenie šírenia. Na to musíme presne poznať eh, fungovanie mechanizmov ehm, nákazy a ďalej spolupráca členských štátov, ako to zlepšiť. Žijeme teď v globalizovanom svete a je zaujímavé sledovať, ako sa vírus postupne vyvíjal v posledných rokoch. Obehol v podstate celú oblasť. Okolo rovníka, okolo celej zemegule, myslím, že um, aj týmto aspektom budeme musieť venovať pozornosť. Myslím, že základ pre diskusie je teda vytvorený a je dobrý. V každom prípade našim spoločným cieľom je a musí byť odstránenie tohto vírusu. Spôsobuje totiž e, výrazné poškodenia kojencov a musíme zistiť, e, ako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 ten vírus Zika sa šíri veľmi rýchlo, to sme už počuli, potvrdil to aj kolega Grote. Je, je to skutočne veľmi rýchlo a tá situácia je veľmi vážna. A mm, teraz prichádza jar a v Európe bude leto a budeme musieť byť na, naozaj veľmi opatrní aby sa tento vírus nezavliekol na územie Európskej únie. Tá správa skutočne vyvoláva veľké obavy, pretože počet prípadov razantne stúpa nielen v Brazílii, ale aj vo Venezuele, Kolumbii a vie sa, že ten vírus sa prenáša nielen z komára na človeka, teda z toho azijského moskyta tigrového, ale prenáša sa tiež naspäť na komára a prenáša sa aj pohlavným stykom a krvou. E, kolegyňa z ECDC a kolega zo Svetovej obchodnej organizácie sú tu a ja myslím, že to potvrdzuje, že táto téma je pre nás všetkých naozaj veľmi dôležitá, že si zaslúhuje okamžité konanie. Spolu so, so spoluspravodajkyňami a spoluspravodajcami by sme sa chceli dopracovať k jasnému signálu, ktorý by mal byť budičkom a rade by sme navrhli tiež opatrenia, ktoré by mali zabrániť v šírení tohto vírusu Zika a ktoré by mali chrániť európskych občanov. Už sa dnes hovorilo o tom, že sa musíme v prvom rade poučiť z prepuknutia epidémie ebola, ochorenia ebola a že musíme zakročiť o mnoho rýchlejšie než vtedy, pred dvomi rokmi, pretože tu naozaj môže ísť o veľmi vážne zdravotné riziko. Takže ja dúfam, že to všetko prebehne, prebehne to dobre a komisia bude spolupracovať na úplnom eh, zlikvidovaní tohto vírusu medzi komármi. Ďakujem veľmi pekne, pán Pieka. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Tá rezolúcia je ze všech zmiar godná poparcia. Ďakujem pekne. Toto uznesenie podľa mňa si môže získať našu podporu a je najvyšší čas, aby sme konali veľmi rýchlo, aj keď v niektorých prípadoch o neskorenie, keď už došlo k rozšíreniu epidémie, tak ako napríklad v prípade eboli, aby sme predišli takému rozšíreniu, musíme pamätať na um, proporčnosť ebola, totiž bola o mnoho väčším nebezpečenstvom. Je dôležité, aby Európska komisia veľmi rýchlo začala aktívne konať. Nemôžeme predsa za každým e, vynachádzať nové postupy. V prírode existujú rôzne riziká pre človeka. Možno by nebolo um, zlé vyvinúť rôzne uh, také všeobecné postupy a vytvoriť inštitúcie, ktoré by sa zaoberali otázkami ako napríklad uh, popísanie dynamiky takejto podobnej epidémie a tiež e, všeobecné kroky na podchytenie a zmierenie e, takéhoto rizika. Je to dôležité z hľadiska zdravia našich občanov. Európska komisia musí preto urobiť na to smere potrebné kroky, musí poskytnúť aj finančnú podporu. Myslím, že by sme tým získali lepšie informácie o tomto riziku. Keď si pomyslíme eh, na dôsledky ochorenia spôsobené vírusom Zika, pre Európana to nespôsobuje žiadne eh, bezprostredné hrozby. Isté, že sú tu isté obavy, to však pacienti um, by mali vedieť, eh, ako sa správať, eh, ako sa chrániť. ako predchádzať eh, nákaze. To sú podľa mňa dôležité informácie. Teda v mene skupiny ECR môžem podporiť toto uznesenie. Pani Konečná. Ďakujem, pána predsedo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela pripojiť k tým, tieňovým spravodajcom tejto témy, ktorým by som chcela poďakovať za spoluprácu. Ja myslím, že vďaka pani spravodajkyni, ale, na, ale aj nám všetkým sa podarilo vytvoriť uznesenie, ktoré je komplexné, ktoré e, tú problematiku rieši s, najlepším, s vedomím najlepších informácií, ktoré v tejto chvíli máme a my by sme samozrejme nemali zostať stáť, pretože sa objavujú nové a nové súvislosti, predovšetkým také, ktoré sa týkajú toho obrovského nástupu mikrocefalu pri, e, u detí. Toto prepojenie zatiaľ nie je dokonale podložené, ale ukazuje sa, že tieto dôsledky sú trocha iné v Južnej Amerike um, než pri predchádzajúcom šírení vírusu na iných kontinentoch. A my by sme ale mali napriek tomu brať vážne všetky rôzne štúdie alebo vyhlásenia vedcov, tak aby sme to buď vyvrátili alebo potvrdili, teda to, že napríklad ten problém mikrocefalu nesúvisí možno len s vírusom Zika, ale možno aj s používaním pesticídov, respektíve toho larvicídu, ktorý je podozrivý. Pretože aj toto by mohlo upokojiť e, európsku verejnosť e, a zbaviť e, z istého strachu z toho postupu toho vírusu. Avšak je to stále epidémia, ktorá sa šíri a preto ja by som chcela zdôrazniť to, o čom sme hovorili dnes do, e, do poludňa. A to význam našej agentúry ECDC, ktorá od začiatku tejto epidémie, napriek tomu, že ešte nedorazila táto epidémia na európsky kontinent, kontinent sa snaží zabezpečiť všetky informácie a tiež sa snaží nastaviť procesy tak, aby európsky občania boli čo najviac ochránení alebo aspoň mali čo najviac informácií aby sa mohli chrániť. A práve tu sa ukazuje význam tejto agentúry, kde práve tí najlepší experti, ktorých máme v Európe, sú schopní veľmi rýchlo, operatívne nastavovať tie procesy tak, aby sme nemali ďalší problém alebo ďalšie problémy. Za seba musím povedať, že by som ešte raz chcela poďakovať za spoluprácu. Dúfam, že v konečnom dôsledku tak toto uznesenie aj bude schválené, lebo, nás, lebo sa naozaj všetci snažili, aby tam bolo všetko, ale že to uznesenie bude asi len začiatkom toho, čo sa ďalej bude diať nielen na pôde Európskej komisie, ale aj na pôde ECDC, teda že bude naďalej informovaný o tom, nielen ako sa vírus šíri, ale aj ako proti nemu môžeme zasiahnuť, nehľadiac na to, že sa šíri z oblasti, do ktorých milión Európanov zhruba za 4 až 5 mesiacov pôjdu na dovolenku, lebo jednak sa tam uskutoční olimpiáda. Samozrejme by sme všetci chceli dať jasné stanovisko, či hrozí nejaké nebezpečenstvo. A pokiaľ by nebezpečenstvo naozaj bolo, tak akým spôsobom sa na ňo pripraviť, alebo či ho nejakým spôsobom možno pre európskych občanov, ale aj pre občanov celého sveta eliminovať. Takže ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyni za skvelú odvedenú prácu, ako aj všetkým ostatným kolegom a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you very much. Uh, Mr. Osling. Pani Häusling. Ja, ich kann auch nur betonen, was alle vorher schon gesagt haben. Pardon, pán Häusling. Äh, myslím äh, aj ja, že môžem povedať, že máme spoločný základ a napokon sa nám spoločnými silami, dúfam, äh, podarí nájsť odpovede. Ešte stále je totiž viac otázok než odpovedí na túto tému. Myslím, že sa musíme veľmi eh, dôkladne venovať príčinám vírus Zika. Isté, že neprišiel zo dňa na deň, situácia sa postupne vyvíjala. Eh, musíme podrobne preskúmať celý vývoj tejto situácie. Rýchle šírenie jasne eh, dokazuje, že mm, to nie je problém, ktorý by sa obmedzil len na globálny juh. Myslím, že je preto dobré, že to nevnímame len ako problém Mm, južných krajín, ale je to globálny problém. Vieme, že e, existuje iba zatiaľ 16 prípadov mm, mikrocefalie. E, mnoho prípadov ešte nie je podrobne zanalizovaných, e, taktiež nie je potvrdené, nakoľko mm, tieto prípady súvisia aj s pesticídmi Avšak podľa mňa podstatná otázka je, ako pomôcť e, týmto ľuďom priamo na mieste, ako prijať konkrétne opatrenia súvisiace napríklad e, s e, väčším rozdeľovaním sieťok proti komárom. To by podľa mňa mohlo pomôcť. Ako teda týmto ľuďom poskytnúť nejakú konkrétnu formu ochrany. Tiež musíme však jasne hľadať spôsoby, ako sa zbaviť týchto komárov. Nemôžeme si to predstaviť tak, že zo dňa na deň sa nám podarí zbaviť sa všetkých e, týchto komárov. Musíme sa naučiť s nimi žiť. E, Musíme si uvedomiť, že v niektorých regiónoch bude potrebné zaviesť e, hygienické opatrenia, ktoré znížia a mieru rizika nákazy. Nemusíme okamžite vyťahovať DDT a striekať na všetky druhy hmyzu plošne, musíme e, začať jednoduchšími e, opatreniami a musíme sa na to pripraviť aj my tu v Európe. V južných krajinách Európy už e, došlo k niektorým prípadom a je tu riziko naozaj reálne. Musíme ľudí na ľudí informovať a tiež informovať aj tých, ktorí, dajme tomu, cestujú do postihnutých regiónov, musia vedieť, aké hrozby tam existujú. Ďakujeme pekne, pán Pedičiny. Ďakujem, pán predseda. Hovorí sa čoraz viac o očkovaní proti tomuto vírusu, aj keď v prezentácii, keď sa predkladal tento návrh, si jasne ukázali iné skúsenosti a viacero prípadov sa podarilo odstrániť. Isté, že očkovanie je dobrým návrhom, ale Myslím, že je dôležité um, bojovať proti šíreniu tohto vírusu. Dostatočná podpora výskumu a tiež hľadanie očkovacej látky je už e, na programe dlhšie obdobie, ale odpovede ešte nemáme. Ja by som sa chcel konkrétne opýtať, existuje viacero druhov vírusu Zika, je eh, možné pokryť eh, to jedinou vakcínou týchto viacero druhov? A tiež, pokiaľ ide o komáre a prenos eh, vírusu z komára na komára a potom na človeka, možno keby sme to lepšie poznali, celý tento proces, lepšie by sme sa vedeli pripraviť ale musíme si uvedomiť, že aj keď sa podarí nájsť očkovaciu látku, môže sa stať, že ostatné druhy vírusu budú voči nej imunné. Tiež sa musíme snažiť hľadať spôsoby, ako chrániť osoby, ktoré sú vystavené e, priamému e, riziku, napríklad masky, ochranné oblečenie a tak ďalej. E, doterajšie opatrenia v boji proti moskytovi grovému sa uplatnili aj e, v iných prípadoch nákazy, napríklad tropickej horúčky. Um, tiež um, presun um, teda nákaza a inými formami, napríklad um, pohľavným stykom alebo prostredstvom krvi. Aj toto všetko sa musí podrobne analyzovať a v tejto súvislosti sa musia vyvinúť aj eh, preventívne opatrenia. Musíme teda hľadať eh, možnosti, ako seriózne preskúmať eh, všetky aspekty tohto vírusu, nie jedine očkovaciu látku ako jedinú v boji proti tomuto vírusu. Pán Parňu, ďakujem pekne. Chcel by som pripomenúť všetkým kolegom nástroj, ktorý sme schválili v roku 2013, respektíve ktorý sme navrhli my v Európskom parlamente spolu s Európskou komisiou, ktorú týmto zdravím aj e, s radou. Bolo to rozhodnutie, ktoré sa týkalo cestraničných hrozieb e, e, na zdraví. Ja som bol vtedy spravodajcom, bolo to rozhodnutie nástroj, ktorý sme schválili a následne v prípade tzv. pandémie chrípky sa to e, čiastočne dalo využiť a ukázalo sa na európskom území, že tento nástroj, a prosím, e, skontrolujte slova, slováči, sú na mieste, že e, to dobre zabralo v prípade chrípky, aj v prípade eboli a dúfam, že bude fungovať tento nástroj v prípade vírusu Zika. Ja by som si dovolil položiť niekoľko otázok komisie. Chce, viete, kedy sa organizácia VHO vyjadrí presne k dôvodom šírenia tohto vírusu a tiež k priamým súvislostiam s poškodeniami plodu ďalej. Táto situácia sa začala výrazne zhoršovať začiatkom februára tohto roka a chcem sa opýtať, či e, dostatočné opatrenia budú e, stačiť ak naďalej sa tento vírus bude rovnako e, rýchlosťou šíriť ďalej neurologické ochorenia, e, nakoľko e, bude súčasná stratégia úspešná a ďalej očkovanie, kedy sa plánuje zaviesť nejaké plošnejšie očkovanie a ďalej, aké sú doterajšie pokroky v oblasti výskumu očkovacej látky, kedy chcete spustiť rozsiahlejšie využívanie tohto nástroja. Hovorili ste o e, mobilizácii zdravotníckého personálu v prípade krízových situácií a ich následný presun do krízových oblastí. Mohli by ste nám prosím e, presnejšie povedať, kedy takéto jednotky budú k dispozícii a kedy by mohli začať fungovať? Ďakujeme pekne. Pán Omaži, ďakujem, pán predseda. Chcel by som predniesť dve e, poznámky, ak dovolíte. Poprvé, často počúvame v diskusii aj tu, aj v tlači, že vírus Zika sa netýka Európy. Isté, že e, v istom smere zemepisne európsky kontinent zatiaľ nie je zasiahnutý, ale tento vírus veľmi priamo zasahuje európske obyvateľstvo, ktoré Napríklad e, je v zamorských um, regiónoch e, Francúzska, napríklad na Martiniku, v francúzskej Guajane, tam sa totiž objavili prípady vírusu Zika. Ďalej druhá poznámka. V rokoch 2005 a 2006 uh, ostrov Reunion čelil epidémii šikungunie, ktorá zasiahla uh, takmer 40 celkového obyvateľstva tohto ostrova. Teda takáto rozsiahla bola táto epidémia a už 5 rokov sa na ostrove Reunion neobjavil ani jeden prípad tohto ochorenia. To znamená, že vďaka spolupráci so sanitárnymi orgánmi Francúzska a je samotného ostrova Reunion sa nám podarilo zaviesť um, isté opatrenia. Tiež sa nám podarilo Mm, robiť konkrétne kroky v boji proti takémuto ochoreniu, ktoré e, nám pomohli úplne sa zbaviť e, tohto ochorenia. E, chcem sa obratiť na Európsku komisiu, aby využila už existujúcu sieť aj v kontinentálnom Francúzsku, aj vo vzdialených zamorských regiónoch Francúzska, ktoré by sa mohli využiť e, v prospech e, všetkých Európanov aj v tomto procese boja proti e, vírusu Zika. Ďakujem. Thank you very much. And now Miss Gooding. Oui, merci, Monsieur le Président. Notre groupe appuie bien entendu la résolution sur... Pani Gody, venujeme sa teraz téme vírusu Zika. Naša skupina je jednoznačne za boj proti tomuto e, vírusu, pretože má e, obrovské dopady e, na ohrozenie ľudí, ale má to aj ekonomické dopady. Tento vírus Zika podľa mňa súvisí s rôznymi otázkami. Poprvé, venuje sa pozornosti mikrocefalii ktorá je spojená s veľmi dramatickými symptómami, ale ešte stále nie je potvrdená súvislosť s vírusom Zika. Čísla, ktoré sú uvedené v uznesení, e, hovoria o 17 dieťaťoch zo 400, ktoré boli nositeľmi údajne e, vírusu Zika. A tiež vidíme, že dokument e, agentúry LSDC je trošku opatrnejší. Ten spomína um, syndrom dilapárie a nie mikrocefáliu samotnú. A tiež e, vyjadrujeme pošudovanie e, nad tým, že mm, krajina, ktorá je postihnutá e, vírusom Zika nevykazuje žiadne um, prípady um, vírusu Zika, pričom v Spojených štátoch uh, viacero rokov po sebe bolo niekoľko desiatok tisícov prípadov mikrocefálie. Sú to skutočnosti, ktoré sú veľmi znepokojujúce a Rozhodne by to malo byť prioritné aj vo výskume. Ešte treba dodať, že prípady mikrocefálie sú zemepisne sústredené na istú oblasť a preto je e, e, opodstatnené predpokladať, že to môže súvisieť s využívaním pesticídov, e, ďalej využívanie proxifenu ako preventívneho nástroja. Ja chcem predložiť s kolegami pozmeňovací návrh, ktorý bude apelovať na povolenie e, pyriproxifenu e, z hľadiska zmiernenia rizika mikrocefálie v takýchto prípadoch. Thank you very much. Uh, Mr. Ba. Ďakujem. Pán Balc. Elnök úr, <clears throat> köszönöm a szót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 lete môže dôjsť dokonca k e, zvýšeniu rizika, pretože e, bude o mnoho viac ľudí cestovať do týchto krajín, do týchto regiónov. Je teda, už teraz je jasné, že je tu veľké riziko um, nákazy. Musíme si teda uvedomiť, aké sú rizika nákazy napríklad v Spojených štátoch amerických. Športovci totiž sa v súvislosti s blížiacimi sa športovými podujatiami budú musieť sami rozhodnúť, či považujú riziko za natoľko vysoké, e, či prehodnotia svoju účasť na olympijských hrách. Ja si myslím, že šírenie tohto vírusu je veľmi veľkým rizikom. Myslím, že je naliehavo nevyhnutné urobiť všetko preto, aby sme e, proti nemu bojovali. Ďakujem. Ďakujem. A teraz sa komisia vyjadrí k tejto téme. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. I'd just like to make a few points in relation to the resolution. Ja by som sa chcel vyjadriť aspoň stručne k uzneseniu medzinárodný rámec týkajúce sa cezhraničných hrozieb predstavuje záväznú medzinárodnú dohodu e, pod gestiou VHO. 1. februára 2016 VHU e, práve v súvislosti s epidémiou Zika vírusu vyhlásila vyhlásila e, núdzový stav z hľadiska tejto epidémie, ktorá má medzinárodnú povahu. Ako povedal už pán Barniu na úrovni EÚ už od roku 2013 existuje rozhodnutie parlamentu a e, rady týkajúce sa cezhraničných zdravotných rizík alebo hrozieb. Tento mechanizmus e, bol aktivovaný aj v tomto prípade najprv bola, bol zvolaný výbor, e, ktorý sa venuje e, zdravotnej bezpečnosti a ECDC bolo vyzvané e, vypracovať posúdenie rizika. To posúdenie rizika sa vzťahovalo na to, aké informácie majú byť poskytnuté verejnosti, zdravotníckému personálu, e, takisto aká je miera hrozby vírusu Zika, aké, ako sa majú evidovať mm, e, určité e, Mm, určité deformácie e, novonarodených detí a takisto aj mm, vektorové kontroly. Toto e, sú všetko e, prvky posudzovania rizika, ktorým sa zaoberá výbor pre zdravotné rizika. Máme už prvý výstup od ECDC a zajtra bude zasadať opätovne výbor pre zdravotné riziká a po tomto zasadnutí by mal byť publikované výstupy e, posúdenia rizika. Predovšetkým sa, treba, sa e, je, e, treba zamyslieť nad informáciami, ktoré sa poskytnú cestujúcim, aby sa mohli zorientovať a informovane rozhodnúť o svojom cestovaní. Ďalej sme aktivovali sieť E, e, e, to je sieť odborníkov, ktorí sa zaoberajú rôznym vadám alebo deformáciám novonarodených detí No a boli prijaté určité opatrenia e, v rámci legislatívy, ktorá upravuje nakladanie s ľudskými orgánmi alebo e, tkanivami a bol vydané varovanie e, týkajúce sa pri potenciálnych donorov, ktorí strávili istý čas v, v rizikovom regióne. Ďalej, čo sa týka laboratórnych kapacít, výbor pre zdravotné rizika vyzval, e, vyzval ECDC, e aby zistili situáciu. Máme celkovo 72 laboratórií v Európe, ktoré sú spôsobilé testovať vírus E, Zika. Tieto laboratória sa nachádzajú v 23 členských štátoch. Čo sa týka tých členských štátov, kde nie sú tieto laboratória, tak v ich prípade ešte musíme e, doľadiť spôsob e, laboratórnej práce. No a čo sa týka vakcinácie, 8. februára vakcinačný útvar EÚ vytvoril pracovnú skupinu zameranú na e, liečbu e, e, ochorení spôsobených vírusom Zika. Čo sa týka vektorovej kontroly, máme už určité skúsenosti z iných epidémií. Bola to napríklad vtáčia chikungunya a Eh, aj iné epidémie. A eh, Grécko, Taliansko, Francúzsko, eh, Francúzsko či, či teda veľké mestá, ale aj vidiek a dokonca aj Španielsko teda majú skúsenosti skúsenosti pri riešení epidémií, ktoré e, sú spôsobené e, prenosom vírusu, e, moskytami a vzdušnou cestou. ECDC vytvorilo sieť, ktorá sa zameriava práve na kontrolu ochorení, ktoré teda majú vektorové prenosové kanály. No a napokon, čo sa týka ochrany obyvateľstva pred e, moskytmi, Európska únia je e, zásadným prispievateľom do globálneho fondu. Tento globálny fond e, poskytol 541 miliónov sieťok tým tým ľuďom, ktoré by, e, ktorí potrebujú ochranu pred týmito e, moskytami, potenciálnym prenásačmi e, tohto vírusu. A čo sa týka myšlienky mobilizovať zdravotný personál na európskej úrovni, v tejto súvislosti zatiaľ sme nedostali žiadnu žiadosť o mobilizáciu týchto ľudí. Máme však mechanizmus, teda kanál, ktorý umožňuje takúto mobilizáciu. Zatiaľ teda nebol použitý, ale ak vznikne potreba, využije sa. Záverom chcem konštatovať, že táto situácia každým dňom e, sa vyvíja, ale komisia už e, v rámci existujúcej legislatívy a programov rozbehla to, čo je potrebné v tejto fáze. Ďakujem pekne. Ďakujeme komisii. Prvnež dám slovo e, zástupcovi ECDC zástupkyni ECDC. Je tu ďal, do, ďalšia doplňujúca otázka, madam Privazi. Ďakujem za tieto odpovede. Myslím, že e, sme sa do niektorých tém nepustili e, správne. Vírus Zika predstavuje e, riziko zdravia v globálnom meradle, pretože prípady ak sa objavia v Južnej Európe, v Španielsku, v Taliansku, tak rozhodne budeme veľmi priamo eh, konfrontovaní. Hovoríte, že neexistuje vakcína. Ja som sa pritom dozvedela, že indické laboratórium už vyvinulo dve očkovacie látky, ktoré by sa mali testovať, eh, klinicky testovať, aby sa zistila ich efektívnosť. Aká je situácia teda v kontakte e, s týmto indickým laboratóriom. A ďalej druhá vec. Tvrdíte, že Európska komisia e, uvoľnila 2 milióny eur a pritom, e, ak sa nemýlim, hovorilo sa, že toto žiadosti argentínskych výskumníkov, ktorí tvrdili, že by mohla existovať súvislosť s pyriproxifenom a s prípadmi mikrocefálie a Tiež sa chcem opýtať, či sa eh, overili prípady eh, Diteperu, ktorý, eh, teda tieto školacie látky, ktoré boli poskytnuté brazilským ženám a, a, a či tam je nejaká súvislosť s týmito prípadmi mikrocefalie. Bez hľadu na všetky tieto parametre existuje vysoká pravdepodobnosť, že by to mohlo súvisieť s vírusom Zika, ale nie je to jednoducho e, potvrdené. E, ďalej, druhá vec, nikto nehovorí e, o tom, aké opatrenia sa budú prijímať v sledovaní situácie tehotných žien. Isté, že je dobré poradiť ľuďom, aby necestovali do tento región, ale čo urobíme s tehotnými ženami, aká je situácia mm, v súvislosti s interrupciami. V Brazílii napríklad je interrupcia nezákonná, a aké možnosti sú tam v prípade, že sa zistí nákaze vírusom Zika, či by sa mohlo povoliť e, um, vykonanie interrupcie v takýchto prípadoch a ďalej. E, čo sa týka vývoja situácie e, s antikoncepciou, ukazuje sa totiž, že ak sa bude tento vírus naďalej šíriť, e, môže spôsobiť výrazné poškodenie mozgu e, plodu, aj keď to nemusí byť e, okamžite. Mikrocefália rozhodne budeme mať veľké problémy s množstvom poškodených plodov. Vážení kolegovia, nemôžeme teraz otvoriť ďalšiu množinu otázok. Ďakujem za slovo. No a čo sa týka... My mm, by sme mali hovoriť o piriproxiféne. To je jedna z vecí, ktorá je spomenutá v e, uznesení napriek vôli niektorých frakcií. Sú tu e, prípady v Brazílii, kde e, sa ukazuje, že by prípady mikrocefálu mohli byť aj e, v dôsledku tohto larvicídu piriproxifenu, teda e, dostal sa tento larvicíd do vody a aj tak sa mohli vlastne tieto ženy, alebo teda vlastne aj toto mohlo spôsobiť tie vrodené vady, mikrocefaliu tých detí. Takže ja dúfam, že aj tomuto bude komisia venovať pozornosť. WHO and uh, ACDC. Thank you very much for these questions. Um, Concerning the, the link to vaccines given to children and uh, musíme si uvedomiť, že tieto defekty eh, novonarodených eh, zatiaľ neumožňovali eh, potvrdiť kauzálnu, kauzálnu súvislosť s týmto vírusom. No a, to, a obdobne, ak hovoríme o tých indických očkovacích e, i látkach. Ak teda existujú tieto informácie, tak to, e, toto nás samozrejme zaujíma a budeme tomu venovať pozornosť. Objavili sa určité špekulácie v tlači ohľadom e, súvislosti medzi pesticídom a výskytom mikrocefalie zatiaľ nie sú žiadne dôkazy, že ten, ten pesticíd je vlastne e, povahy disruptora a mohol by teda spôsobovať mikrocefalitidu. E, e, teda nebola preukázaná súvislosť medzi tým pesticidom a deformovanými novonarodencami. Ja som hovoril o desiatich miliónoch, ktoré boli už vynaložené. Okrem toho prebiehajú ďalšie projekty ktoré e, budú napomocné a v objeme predstavujú 65 miliónov. Tieto projekty sú zamerané na e, dengue horúčku, e, sú zamerané na dohľadové aktivity a na výskum, čiže 10 miliónov je ešte suma navyše k tým 65, ktoré sú investované do výskumných projektov ktoré e, viac menej súvisia s vírusovými ochoreniami. Ďalej, e, e, čo sa týka starostlivosti o tehotné ženy v juhoamerických štátoch, toto spadá do suverénnej právomoci dotknutých štátov a prípadne VHO. Z našej strany môžeme poskytovať určité odporúčania, určité rady, ale je samozrejme na príslušných vládach týchto uh, juhoamerických štátov, ako naložia s týmito odporúčaniami a radami. Pán Bertolini. Ďakujem za slovo. A ja by som chcel uh, uviesť niekoľko poznámok v súvislosti e, s tým, čo tu odznelo e, e, na Margo VHO a vôbec k prepojeniu Zika vírusu a výskytu mikrocefalie. Jednoducho sú to veci, ktoré sú ešte stále predmetom skúmania. Pán Bruce Olvik je osoba zodpovedný na globálnej úrovni za Zika epidémiu No a on konštatuje, že Zika, je, e, Zika vírus je vinný, ak nie je dokázaný opak. Teda, že, nemô, že e, nemôže za tú mikrocefaliu. Musíme si uvedomiť, že už po druhý krát prepukla epidémia mikrocefálie v súvislosti s Zika vírusom. Prvýkrát to bolo v roku 2014 vo francúzskej Polynézii. Bolo tam 18 prípadov. E, e, okrem toho vyše 5000 prípadov mikrocefilie ktoré možno e, prepojiť s výskytom e, Zika vírusu. Okrem toho, e, ten, ten, tie ročné štatistiky sú na úrovni asi 160 prípadov. Samozrejme, to jednoznačne neprv, nepotvrdzuje tú kauzálnu súvislosť, ale myslíme si, že majú silnú výpovednú a, a, a výraznú výpovednú silu. No a bol prípad e, v Slovensku a, e, a boli aj e, ďalšie prípady, kedy bol tento víra, vírus detekovaný v amniotickej tekutine. No a musíme si uvedomiť to, že odvolávať sa, že, e, že, e, že neboli takéto prípady e, vy, nahlásené v iných štátoch. No, musíme si uvedomiť, že, že to sa postupne odvíja. Tá epidémia v Južnej Amerike vlastne prepukla koncom roku 2015, to znamená ešte nedávno a a zatiaľ v iných regiónoch teda možno sa ešte nenarodili tieto už postihnuté deti. Čiže 2,85 prípadov na, na teda pomer je jedna z, jedna z každých 3 e, tisíc. Asi taká je prevalencia výskytu. E, takže je to pomerne nízke. E, objavili sa určité špekulácie, že to môže byť previazané na vakcináciu a piriproxipen. E, my sme obdržali pred dvoma e, dňami 19. februára stanovisko Poprvé, v tom stanovisku je uvedené, že nie sú, nie sú žiadne dôkazy o tom, že e, môže táto vakcína e, spôsobovať e, mikrocefaliu. Takisto aj 2014 boli vyhodnocované viacerí články. Tento vakcína je používaná už 10 ročia a neboli zistené takéto dopady. No a to isté sa týka piriproxifenu toto je, e, e, toto je e, prírodne vyskytujúci sa hormón v bestavovcoch a teda v tom larválnom štádiu zatiaľ sa neobjavili žiadne náznaky toho, že by mohlo byť nejaké prepojenie. Teda môžeme z toho vyvodiť, že pyriproxifon môže spôsobovať E, takéto kognitálne e, dopady, to znamená deformácie u novonarodených detí. Nemáme e, žiadne nástroje alebo žiadne zbranie, aby sme účinne bojovali voči údajným, údajným príčinám alebo dôvodom. A teda je, musíme si uvedomiť, že toto ochorenie e, e, je spôsobené a prenášané tými vektorovými kanálmi. A e, vieme, že mm, to znamená, že ťažko sa to podchytáva. Uvažuje sa o rôznych krokoch, napríklad o sterilizácii vírusov, pardon, o sterilizácii moskytov, ktoré prenášajú tieto vírusy. No a čo sa týka e, pokroku dosiahnuté vo výskume, snažíme sa vo výskume zamerať na lepšiu diagnostiku. No a, a takisto sa venuje pozornosť očkovacím látkam. E, došlo k určitým nedorozumeniam. Podľa našich, našich, nášho odhadu je potrebné aspoň 18 mesiacov na um, úvodné experimenty, e, experimenty e, očkovacích látok, ale to neznamená, že by to boli už klinické skúšky na ľuďoch. Ale pracuje sa na tom Jednoducho aj na úrovni VHO sa už, e, plánuj, sa už urobili plány 56 e, miliónov dolarov e, a z toho temer polovica toto je teda k dispozícii na globálnej úrovni, polovní sú z toho by malo využiť VHO a zvyšok, teda ďalšie organizácie, ktoré na tom participujú. Vôbec e, nepodceňujeme e, potrebu e, edukácie, zvýšenie celkového povedomia o tejto hrozbe musíme, sa, musíme prísne dodržiavať e, e, pokyny e, prevencie, čo sa týka pohybu vo voľnej prírode, v záhrade a tak ďalej. Ako sa teda chrániť? A teraz má slovo ECDC. Chcela by som sa vrátiť ešte k niekoľkým tvrdeniam, ktoré tu padli. Poprvé, existuje určitá skúsenosť už v Európe pri, e, pri e, e, liečbe takýchto ochorení spôsobených vzduchom a vektorovými kanálmi prenášaných vírusov. Máme teda skúsenosti s horúčkou dengue, s ochorením e, chikungunya a chceme využívať tieto naše skúsenosti. Ehm, ako povedala komisia, máme výbor pre e, vyhodnocovanie rizík a zdravotných hrozieb. Máme teda sieť aj entomológov, ktoré, ktorí teda študujú e, tieto E, moskyty a ako som už konštatovala dopoludnia, musíme monitorovať, e, či sa vyskytujú tieto vírusy v moskytoch v Európe a či sa vyskytuje tento vírus v ľuďoch, v osobách, ktorí sa vracajú do Európy. Ide samozrejme o ľudí, e, ktorí prichádzajú z týchto už teraz postihnutých regiónov a má sa teda vyhodnotiť, do akej miery je možnosť cesta, možná cesta pre prenosu človek-človek. A musíme si uvedomiť, že e, cieľom je e, vyprodukovať mapy, ktoré budú pravidelne e, počas roka aktualizované a vlastne na týchto geografických mapách budú, budú zobrazované tie rizikové miesta, kde sú tie vektory, kde sú prenášači vírusu. Teda po tej monitorovacej fáze E, zameranej na Zika vírus. Chceme vytvoriť takéto mapy pre Európu. No a e, čo sa týka výskumu, samozrejme je potrebné zozbierať ďalšie informácie, vedomosti týkajúce sa prenosových ciest a e, v tejto chvíli e, nemáme dostatok informácií. E, potrebujeme dostatok informácií, aby sme mohli kompetentne kvantifikovať riziko. Vieme, že existuje riziko pre tehotné ženy, to znamená riziko pre to dieťa, ale nevieme vyhodnotiť to riziko. Je to riziko prítomné pre, a vťahujú sa na každú tehotnú ženu, alebo je to riziko 30-percentné, alebo uh, aké. Jednoducho, uh, ak, tak ako sa situácia vyvíja, sme schopnejší kvantitatívne to vyhodnocovať. Takisto sme na začiatku nášho vyhodnocovania uh, prenosovej cesty E, ktorá teda je sexuálna, e, sexuálna a e, takisto zatiaľ to nevieme kvantifikovať, nakoľko je riskantná táto cesta. A čo sa týka reunionu, je pravda, že 40 obyvateľstva bolo v roku 2005-2006 nakazené ochorením alebo Chicken chikungunya Musíme si uvedomiť, že tento vírus eh, predtým sa nikdy nevyskutol a eh, obyvateľia Reuniónu jednoducho nemali imunitu eh, voči tomu vírusu pretože nikdy predtým nebol, nebolo obyvateľstvo v kontakte s tým vírusom. Tá skutočnosť, že už sa nevyskytuje chikungunya na tomto ostrove, súvisí s tým, že už obyvateľstvo má Eh, už istú imunitu, plus eh, aj sú uplatňované prevenčné opatrenia. V mnohých európskych štátoch máme laboratória, ktoré sú schopné diagnostikovať tento vírus a tie krajiny, ktoré nemajú takéto laboratória, majú určité dohody so susediacím členským štátom, ktoré také laboratórium má. Čiže e, tá, tie kapacity diagnostické sú zabezpečené v Európe. Ďakujem. Merci. Ďakujeme pekne za, Ďakujeme pekne za tieto vaše vyjadrenia, za vaše odpovede. Pán Faria, chceli ste ešte požiadať o slovo? Naozaj iba 30 sekúnd. This is for Mr. Bertolini. Áno, pre pána Bertoliniho. Nevedel som, že tu ste. Nevšimol som si vás, ale pán Bertolini, ten larvicid piriproxifen e, zabraňuje v raste moskytov a v ich dospení a tým pádom im zabraňuje sa v množení a mikrocefalia, mikrocefalus podľa mňa je proste menší rast mozgu, alebo zmenšený mozog. Ja nie som odborník, ale takto si to, takto si to e, vysvetľujem. My, nám ide o ochranu verejného zdravia. Vy hovoríte, že v rozpore s e, princípom indubio pro reo e, by aj tento larvicid piriproxifen mal byť náhodou braný ako vinný, až kým, ho, až kým nepotvrdíme, že je nevinný. Ja som to nehovoril takto. Ja som len citoval vetu nášho generálneho riaditeľa, ktorý túto vec skúmal a povedal, že prepojenie medzi vírusom Zika a mikrocefalom by sa malo považovať za reálne, až kým sa nezistí, že toto prepojenie nie. Ale to je len taká provokácia. Teda my máme e, reálny základ, na ktorom sa môžeme dovnievať, že e, mikrocefalus je spôsobovaný vírusom Zika. To je, to je skrátka názor a je aj oficiálne stanovisko organizácie v tejto chvíli. Navrhujem, že sme tieto uzavreli tento bod. Ešte posledná informácia k tomuto bodu a síce lehota na pozňujúce návrhy 25. február na poludnie a iba v angličtine, prosím. Toľko teda informácia k tomuto bodu. A týmto sme vyčerpali celý náš program, aj keď my sami ešte dúfam nie sme vyčerpaní. Budeme sa venovať iným činnostiam ešte dnes večer. Ďakujem všetkým za účasť a za pozornosť.